Dávame sa k príprave zasadnutia Európskej rady 17. a 18. marca a k rozhovoru alebo diskusii ohľadom výsledku samitu EU Turecko. Najskôr dám slovo zástupkyni predsedy, eh, predsedníctva rady pani ministerke a dlhoročnej kolegyni Enis Plašát. Žanin, vítajte, pani ministerka. Nech sa páči, ďakujem. Ešte som chvíľu čakala, ospravedlňujem sa. Ospravedlňujem sa, pán predseda. V poriadku. Pán predseda, pán podpredseda, poslanky, poslanci, som rada, že sa môžem dnes vám prihovoriť pri príležitosti najbližšieho samitu 17. a 18. marca, ktorý bude venovaný migrácii a hospodárskym otázkam a samozrejme budem hovoriť aj o výsledku pondelnejšieho stretnutia, pondelnejšej schôdze hlav štátov a vlád o Turecku, EU Turecko v rámci nášho neutichajúceho úsilia zastaviť prílev utečencov a bola pondelnejšia schôdza veľmi podstatná a došlo k pokroku a budeme pokračovať v európskych riešeniach tejto krízy a tie riešenia budú podstatne nevyhnutné, tak ako hovoril aj predseda pri poslednom poslednej príležitosti, keď prestúpil pre túto snemovňu. Jediným riešením je komplexný plán EÚ. Dovolte mi najskôr počiarknúť výsledky diskusí s tureckým premiérom. Pondelnejšia schôdza bola vhodná príležitosť na to pozrieť sa, kde sa nachádzame v rámci agendy EÚ-Turecko a vyhodnotiť pokrok, ktorý bol doposiaľ zaznamenaný. Náš názor je jasný. Došlo k pokroku, pokiaľ ide o implementáciu spoločného akčného plánu, ale ak máme zastaviť eh, prílev imigrantov, tak je nevyhnutné prijímať odvážne kroky k zavretiu tých pašeráckých trás a aby sme teda zastavili to podnikanie týchto pašerákov. Eh, v tomto kontexte dodatočné návrhy, ktoré predložilo Turecko, sú vítaným krokom, posunom. Súhlasili sme, že budeme e, pracovať na základe niektorých zásad. Poprvé, navrátenie alebo návrat všetkých e, neregulárnych migrantov, ktorí prechádzajú cez Turecko na grécké ostrovy. Po druhé, akcelerácia implementácie e, cestovnej mapy pre vízovú liberalizáciu. Po tretie, zrýchlenie vyplatenia 3 miliard eur a dodatočných prostriedkov pre alebo facility pre tých utečencov zo Sýrie. Po štvrté, príprava otvorenia nových eh, kapitol v rámci prístupových rokovaní. 5. Eh, možnosť zriadiť eh, v Sýrii oblasti, ktoré budú bezpečnejšie. A potom nastaviť mechanizmus jednak jednej, pokiaľ ide o sírskych utečencov. Samozrejme, pán predseda, je treba ďalej rozpracovať podrobnosti tej spolupráce. A Predseda Tusk sa ubezpečí, že takáto práca prebehne pred eh, marcovým samitom, 17. a 18. konkrétne. Ak Turecko naplní tie záväzky zobrať 100% tých migrantov, ktorí prichádzajú na grecké pobrežie, tak eh, budeme mať možnosť eh, skoncovať s týmto tak, tak povedať, biznis modelom a takisto zrušiť ten biznis pašerákov, ktorí takto fungujú v Egejskom mori. Budeme môcť prerušiť tú nekontrolovanú migráciu tie vzory nekontrolovanej migrácie a budeme môcť pristúpiť k humánnemu spôsobu takéhoto presídlovania. Ale každopádne je príliš skoro eh, hovoriť o úspechu, ako v takýchto prípadoch eh, aj tu to všetko bude sa odvíjať od implementácie. Ak na najbližšom samite sa nám podarí eh, uzavrieť dohodu s Tureckom v takýchto intenciách, tak to môže znamenať prelom významný. Samozrejme, to je len jeden z prvkov našej spoločnej stratégie. Nad rámec plánov s Tureckom na naša spolupráca s tretími krajinami aj naďalej bude kľúčovým elementom, pokiaľ ide o zabranenie toku migrantov, ktorí sa vydávajú na tú trastiplnú cestu do Európy. E, samozrejme, posilnenie vonkajších hraníc, našich vonkajších hraníc zostáva naďalej prioritou a práca na rade, pokiaľ ide o návrh Európskej hraničnej a pobrežnej stráže, tá sa rýchlo dostáva dopredu. Ja viem, že v tejto snemovni ste začali diskusiu o návrhu výboru LIBE. Tešíme sa na vzájomnú plodnú spoluprácu, tak aby sme sa ubezpečili, že e, ten nový systém bude čo najskôr operatívny, operačný. A ako viete, Európska rada vyzvala na politickú dohodu medzi našimi dvoma inštitúciami do konca júna. Včera som mala možnosť hovoriť e, s vašim e, spravodajcom, pánom Pavlovcom, a cítiť tú skutočnú ochotu na oboch stranách dosiahnuť takýto cieľ. Dovolte mi, pán predseda, teraz e, venovať sa situácii e, v rámci západnej balkánskej trase. V februári Európska rada sa dohodla na tom, že nastaví situáciu, kedy všetci členovia šengenského priestoru budú aplikovať šengenský kódex. Tá e, prax wave alebo teda toho rýchleho odbavenia už nie je aplikovaná, ale obnovenie Schengenu je nevyhnutné. Bude to ťažké, má to dôsledky v teréne, ktoré si vyžadujú rýchle reakcie, rýchly zásah. Poprvé, ak sa máme vyhnúť humanitárnej kríze, musíme sa ubezpečiť, že rýchle poskytneme pomoc tým, ktorí sa to dotýka, hlavne tých, ktorí sú v Grécku. Po tej výzve februárovej samitu februárovej rady Komisia minulý týždeň predložila návrh o podpore v rámci núzovej situácie v EÚ a vítame túto iniciatívu. Tá práca na návrhu už bola započatá a robíme maximum, aby sme sa ubezpečili, že to bude schválené pred eh, marcovou, marcovým summitom. Ako viete, to si bude vyžadovať od eh, Rady a parlamentu schváliť opravný rozpočet na rok 2016, tak boli vytvorené tie rozpočtové položky, ktoré sú nevyhnutné. A sme samozrejme k dispozícii, aby sme sa ubezpečili, že Grécko dostane tú finančnú podporu, ktorú si zasluhuje v duchu skutočnej solidarity. Po druhé, musíme pracovať koordinovaným spôsobom, tak aby sme znova zabezpečili vhodné fungovanie šengenského priestoru. Oznámenie komisie späť k Schengenu, o ktorom ste včera teda diskutovali, identifikuje kroky, ktoré treba prijať, aby bol dosiahnutý takýto cieľ. Je to dôležitý príspevok, ktorý bude ovplyvňovať naše kroky v nadchádzajúcich mesiacoch. Pán predseda, veci sa pohybujú, pohybujú rýchle dopredu. Je nám jasné všetkým, že situácia si vyžaduje rýchle kroky a spoločnú aktivitu Marcová rada predpokladá komplexnú diskusiu o všetkých týchto aspektoch, ktoré boli nastavené usmernenia do ďalších mesiacov, tie orientácie. Inými slovami, všetky tieto udalosti a celý ten vývoj má našu plnú pozornosť. Samozrejme, nesmieme strácať zo ani iné výzvy, ktorým Európska únia v tejto chvíli čeli. Marcová, marcový summit sa preto bude venovať aj pracovným miestam, rastu a konkurencieschopnosti ako je to zvykom, na jar sa bude rada zaoberať otázkou ekonomického vývoja. Sú tu pozitívne signály. Európa zaznamenáva tú obnovu hospodársku, aj keď e, niektoré ukazovateľe sú ešte stále na historických maximách, ale napríklad nezamestnanosť klesá, dostávame sa z krízy, nič však nedá sa brať ako samozrejmosť. V mnohých ohľadoch je tá obnova e, veľmi krehká a nemôžeme polaviť, musíme posiliť naše úsilie. úsilie. Výročný e, prieskum o raste začal toto obdobie a implementácia tých špecifických odporúčaní voči krajinám je kľúčová. Predsedníctvo sa sústredilo na to aj v rámci záverov, ktoré budú predkladané e, na samite to, čo bolo prezentované v rámci miniplenárky v Bruseli, bolo užitočným záverom. Rada poskytne usmernenia ohľadom ekonomických a sociálnych priorít, ktoré by mali ovplyvňovať a usmerňovať naše konanie tento rok. A keď hovoríme o raste, pracovných miestach a inovácií, tak ten vnútorný trh je najdôležitejším aktívom, ktorý môže zabezpečiť trvalé, pros, trvalý prospech Takisto sa musíme pozrieť na stratégiu jednotného trhu a takisto návrh, ktorý sa týka aj digitálneho jednotného trhu, je predmetom diskusie. V tejto chvíli veľká časť potenciálu tohto digitálneho trhu zostáva nevyčerpaná a z tohto pohľadu eh, je dobré, že rada zdôrazní eh, vnútorný trh s tým cieľom posilniť túto agendu a naviazať to na existujúci aký. Dúfame, že júnová Európska rada poskytne možnosť e, podrobne diskutovať o tejto záležitosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani Enis Plašár. A teraz e, v mene komisie pán podpredseda Dombrovskis. Ctený pán predseda, e, ctená pani ministerka, ctení poslanci, dnes eh, hovorím v mene predsedu Junckera, takže musím eh, zdôrazniť odkaz, eh, ktorý veľakrát vyslal tomuto parlamentu. My sme politická komisia, ktorá dá politickú reakciu na hlavné výzvy týchto čas a tentokrát je to to viac pravdivé a ako euro predstavuje politický projekt politického riadenia a demokratickej zodpovednosti, rovnako aj naša ekonomická stratégia vyžaduje politickú debatu na všetkých úrovniach, aj na európskej, aj na národnej. Na konci nás budú merať podľa našej schopnosti e, zlepšiť výhľadky našich ľudí dnes aj zajtra. A preto Európsky semester nie je technokratická práca, ale politický proces, e, ktorý určuje dialog a debata. Preto náš parlament aj národné parlamenty zohrávajú ústrednú úlohu. A nielen, že posilňujeme, e, posilňujete našu opravnenosť, ale tiež kontrolu voličov. Tentokrát semester nastáva v komplexnom prostredí a e, zatiaľ čo e, pokračuje rast e, v miernom tempe v Európe, značné časti hospodárstva majú veľké výzvy. Tieto výzvy zahrňajú spomalenie rozvíjajúcich sa ekonomík vrátane Číny a geopolitických napätí v našom susedstve a nestabilite na globálnych trhoch. Rok 2016 bude štvrtý rok obnovy pre EÚ ako celku a očakávame raz 1,9 Vracia sa e, dôvera a eurozóna už nie je zlým žiakom v triede. E, Zamestnanosť e, narastla na najvyššiu úroveň od roku 2008, ale tieto príznaky pokroku nie sú dostatočné. 22 miliónov Európanov stále bez práce až 4,5 milióna z nich e, sú pod e, vekom 25 rokov. A e, keď táto Európska únia prišla do funkcie, my sme zavedli jasnú stratégiu tvorby pracovných miest a hospodárskeho rastu prostredníctvom investícií, štruktúrnych reformy a zodpovednej daňovej politiky. Táto stratégia riadi všetko, čo robíme a má aj sociálnu spravodlivosť v stredobode. Čo sa týka verejných financií, priemerný deficit deficit verejných v eurozóne aj v EÚ ako celku jasne klesá a v eurozóne očakávame e, skotok rozpočtu, e, aby klesol z 2,2% minulý rok na 1,9% v tomto roku. Čistenie našich verejných financií a znižovanie národnej zadlženosti je podstatné nielen pre nás samých, ale ako nám to pripomínajú trhu trhy aj pre budúce generácie. Dnes po prvýkrát e, za roky e, naša zadlženosť klesá a pokračujeme v tejto dobrej práci. E, Štrukturálne reformy sú v rukách našich členských štátov naše posledné správy o štátoch vyslali jasné eh, posolstva a eh, tí, ktorí eh, pozbudzujú reformy, dosajú pokrok a máme tu príležitosť modernizovať naše hospodárstvo. Keď prišla do úradu táto komisia, naša prvá hlavná zodpovednosť bola rýchlo reagovať na jednu z hlavných slabých stranov ekonomiky a to je nedostatok investícií. S pomocou tohto parlamentu sme spustili veľkú ofenzívu, aby sme posilnili investície v celej EU a dnes vidíme e, prvé výsledky a tie hovoria mi za seba. Za prvých 6 mesiacov Európsky fond pre strategické investície už mobilizoval viac ako 16 e, miliard eur investícií e, do 22 z našich členských štátov. Asi 80 z týchto nových financií nastáva formou to presne chceme dosiahnuť. A e, v krátkosti my dosahujeme pokrok, ale presne toto je čas, aby sme zdovnásobili naše úsilie a pokračovali tam, kde sme začali. Teraz je na čase, keď nastáva obnova e, ekonomiky, aby členské štáty konali. Tým sa dostávam k európskemu semestru a politickému procesu, ktorý tvorí tento parlament. Tento semester nám pomáha identifikovať nové rizika, zvýšiť stabilitu a pozbudiť reformy, ktoré plnia rast. Keď sa zameriame na tie najnaliehavejšie priority, členský štát každý sa snaží posilniť EÚ ako celok a minulý mesiac sme e, vydali naše posledné správy o členských štátoch a tieto um, ukazujú kvalitu našej um, politiky a tvorby politiky a um, ukazuje každá z týchto správ sociálno-ekonomický rozvoj členských štátov a tiež ukazuje, ako sa pripravuje národný plán. Dnes, tento rok tie správy ukazujú rôzny obraz a E, naše e, členské štáty e, dostali pokrok prostredníctvom odporúčaní špecifických pre štáty, ktoré sme videli minulý rok, ale tento pokrok sa líši medzi štátmi a tiež chceme posilniť obnovu a umožniť konvergenciu našich ekonomik. Včera sme diskutovali o zimnom balíku pre európsky semester a tiež konanie pre makroekonomické nerovnováhy. Teraz je menej členských štátov, kde sú makroekonomické nerovnováhy ako minulý rok a toto je pozbudivé, pretože to znamená, prítomnosť, dosahujeme pokrok pri reforme našich ekonomik a podmienky pre obnovu konvergencie sa postupne e, obnovujú. E, z 18 štátov, ktoré sa do podrobností skúmali, 6 nemajú žiadne nerovnováhy a 7 e, má nerovnováhy a 5 majú nadmerné nerovnováhy. Táto situácia sa líši medzi štátmi, ale Všeobecne eh, hlavný dôvod eh, pre obavy eh, sú pretrvajúca vysoká mm, zadlženosť a zraniteľnosti vo finančnej sfére alebo zníženie konkurenceschopnosti. Jasné zvrátenie týchto trendov vyžaduje rozhodnú reakciu v podnike. Vyššia mm, zadlženosť spôsobuje, že ekonomika je zraniteľná voči šoku. A tiež je to kľúčové, aby sme podporovali štrukturálne reformy, aby sme čelili uh, dlhodobým slabostiam. Má to aj politické e, náklady, ale to je jediný spôsob, ako odomknúť e, podnesiel rastu našich ekonomík, aby sme zvrátili zhoršujúce sa sociálne podmienky. Ale celkovo systém e, bližšieho monitorovania a silnej spolupráce prináša ovocie a to nás presvedčia, aby sme pokračovali v našom úsilí. Teraz e, e, budeme diskutovať e, o týchto hodnoteniach s členskými štátmi tento budúci mesiac. Semester je stále ešte v začiatkoch, ale už sme robili také zmeny, vďaka ktorým je efektívnejší, transparentnejší a zodpovednejší. A sú to malé zmeny, ktoré prinesú rozdiel a to od celkov výkonu až po zjednodušenie toho procesu. Ale ešte navyše sme vytvorili čas a priestor pre dialog a zameriam sa na nalehové priority e, rastú. Keď sme videli mm, správy o členských štátoch skôr, máme teraz čas na podstatnú diskusiu. Naše odporúčania špecifické pre štáty sú viac adresné, e, pretože majú obmedzený počet priorit, ktoré budú vyžadovať pozornosť vlád v nasledujúcich 12 až 18 mesiacoch. A videli sme odporúčania pre eurozónu na začiatku semestra a e, vďaka tomu e, sa zameráme na širší obraz a e, umožňujeme pochopenie výzev, ktoré máme a politik, ktoré nám budú všetkým slúžiť. Pán predseda, stení poslanci, Európsky semester je nástroj našej ekonomickej vlády a jeho dôveryhodnosť nezávisí len od kvality E, úsudku, ale tiež o transparentnosti a e, kvality e, toho procesu. A preto ten semester zlepšujeme pri každej príležitosti a snažíme sa zabezpečiť, že nastáva ozajstná politická debata na všetkých rovniach a máme tu spoluprácu so všetkými partnermi v rátane parlamentu a takto budeme partnerstvo a takto posilňujeme opravnenosť našej ekonomickej vlády, ale takto ešte zabezpečujeme, aby naša ekonomická stratégia priniesla rast a pracovné miesta. Dovolte mi eh, na záver povedať eh, pár poznámok eh, zasadnutiu vedú hlav štátov a vlád s Tureckom. Obe strany sa zhodli na krokoch, ktoré obmedzia prítok nezákonných migrantov do EÚ a odsúhlasili si princípy s premiérom že e, Turecko zastaví tak e, všetkých e, nezákonných migrantov, ktorí nie sú opravnení pre medzinárodnú ochranu a ktorí prichádzajú do Grécka, takže začnú plniť readmisnú dohodu. A tie sa dohodlo, že Turecko príjme občanov Sýrie, ktoré prichádzajú na grécké ostrovy a každý readmitovaný Sýrčan bude eh, presídlený do EU priamo z Turecka. Ako je mm, predseda Juncker povedal, eh, toto je eh, zásadná zmena a nový plán nám umožní narušiť podnikateľský model pašerákov, ktorí vyžívajú biedu a už nebudú mať motiváciu, aby platili zločincom, aby ich prepašovali a budú vedieť, že jedný spôsob, ako sa dostať do Európy, je cez zákonné kanály a e, novo vytvorený nástroj pre e, utečencov v Turecku už e, začína financovať prvé projekty. Tie úvodné 3 miliardy e, eur, ktoré sa investovali do e, toho fondu, e, budú tiež e, e doplnené po roku 2018. E, a tiež mi dovolte zdôrazniť, čo povedal predseda Juncker. Komisia zabezpečí, že Turecko bude plne rešpektovať svoje záväzky a bude dodržať štandardy, ktoré sme si dohodli. Rovnaké princípy platia na otvorenie eh, nových kapitol eh, v eh, rokovaniach o vstupe Turecka. Podrobnosti dohody z pondelku sa budú musieť vypracovať do času budúcej Európskej rady 17. a 18. marca. Vodcovia EU tiež vítajú nový cestovný plán komisie, ktorá znova nastoli fungovanie Schengenu a to tiež e, obmedzili napätia na vonkajších hraniciach a tiež e, budeme ďaká tomu koordinovať e, dočasné kontroly na hraniciach celej EÚ. Ako si uvedomili vodcovia EÚ v pondelok, toto bude vyžadovať väčšiu podporu z našich e, členských štátov na e, hraniciach e, počnú s Greckom. Čiže sme prijali nový nástroj, ktorého prvá priorita bude uľahčiť situáciu Grécko. Vodcovia sa budú snažiť toto prijať na marcovej rade a parlament ako rozpočtový orgán bude zohrať ústrednú úlohu pri eh, naplnení toho. Preto komisia naliehovo navrhuje zmenu rozpočtu rok 2016, aby sa zvyšila rozpočtová položka pre eh, tento prvok. Eh, odhaduje sa, že to bude požadovať náklady 300 miliónov každý rok. Preto financovanie e, sa neodkloní z existujúcich e, um, programov humanitárnej pomoci mimo EU. Pán predseda, komisia pracuje na zabezpečení e, silnej a koordinovanej európskej odozvy a my sa spoliehame na to, že tento parlament nám to pomôže urobiť. Ďakujem pekne, pán Dobrovský. Teraz otváram rozpravu za EPP, pán predseda Weber. Pán predseda, pán podpredseda, eh, drahá bývalá kolegyňa, je dobré, že tu máme zastúpenú pani ministerku, ktorá predtým vystúpila. Chcel by som vedieť, ako je to, keď tam sedíte, dostanete kávu a môžete hovoriť, koľko chcete. Takže myslím si, že je to naozaj dobré miesto, ktoré máš, ale potom sa môžeme baviť o tom, aké je to na našom mieste, povedzme. Eh, kolegyne, kolegovia, hm, skôr by som za stranu EPP rád vyjadril, že je dobré, že prebehol summit v pondelok a že prvýkrát e, sa tu črtá komplexné riešenie a dobré, že prvýkrát hovoríme o tom, ako Európa spolu s Tureckom sa nachádza na ceste spoločného riešenia, pretože len spoločná, spoločný postup je možný. E, prestať e, s takýmto prikývaním, povedzme, nelegálnej migrácie a nejakým spôsobom takto viazať ruky aj Grécku. To, čo sa nám podarilo s Tureckom dohnúť, to je v poriadku, to je dobre. A tie obrázy, ktoré nám dorážajú z Idominy za posledné dni, to už nemôžeme akceptovať, musíme sa snažiť pomáhať ľuďom na mieste. To je prvá vec. Pozitívne, že prebehol ten summit a pozitívny výsledok tohto summitu. A chcem jasne povedať, že keď hovoríme aj o Turecku, tak eh, mali by sme vyjadriť eh, rešpekt Turecko minulý rok prijalo 2,5 milióna ľudí, 9 miliárd vlastných prostriedkov vyčlenilo, aby pomohlo Sýrčanom na vlastnom území a musíme si priznať, že sme príliš dlho odvracali zrak, že sme sa tým nezaoberali a o to viac aktívne musíme byť teraz. To sú tie dve veci, ktoré treba riešiť. Napriek tomu treba jednu vec jasne povedať. V partnerstve s Tureckom ide o partnerstvo, nejde o závislosť do Turecka keď hovoríme o Turecku, tak potom nemôže byť, že v budúcnosti Turecko, e, pokiaľ ide o otázku počtu Turko, e, teda utečencov, ktorí budú púšťať do EÚ, že bude kontinuálne e, tlačiť Európa, bude vyvíjať tlak na Európu. Nemôže byť, že do budúcnosti povie, povie Maroko, dobre, keď otvoríme hranicu v Španielsku, tak potom si môžeme vyrokovať podobné podmienky ako Turecko. Ide o partnerstvo, nie o závislosť a preto nám musí byť jasné, že Európa musí byť v prvom rade sama v stave zabezpečiť hranice a to znamená uplatňovať aj technické opatrenia a dokonca budovať aj ploty na hraniciach tak, aby patrične zabezpečila svoju hranicu. Druhá vec, ktorá musí byť jasná, keď hovoríme o sebavedomej Európe, tak pokiaľ ide o uvoľnení vízového režimu musíme sa na to pozrieť veľmi kriticky. Skupina EPP je pripravená hovoriť konštruktívne o vízových otázkach ale nebudem sa tváriť, že, sú tu, že je to bestarostná oblasť, táto otázka vízovej liberalizácie. Turecko musí dodržiavať všetky štandardy. Keď si vezmem do úvahy, že prednedávnom bol schválený zákon o ochrane osobných údajov, e, ktorý vlastne umožnil e, kreovanie takéhoto orgánu na dodržiavanie ochrany súkromných údajov, e, tak, ale treba spraviť ešte viac aj z pohľadu Ankary to nestačí. Nie je to Biankošek a ja chcem nabádať k tomu, aby aj rada sa nejakým spôsobom zdržiavala pri týchto legislatívnych eh, počinoch eh, tureckého partnera. Ako sa to bude riešiť, eh, to nie je na rade, to je skôr na parlamente. A keď po tretie hovoríme o partnerstve, o nezávislosti, tak musí byť jasné, že finančné prostriedky, ktoré teraz vyčlenujeme, že skutočne dorazia tam, kde ich chceme mať. A ja vyslovene podporujem Johannesa Hána tej úvahe, že peniaze by sme mali viazať na projekty v rámci tých miest konkrétnych a nemali sme ich priamo poukazovať tureckej vláde. Partnerstvo ale nie je závislosť od Turecka. To je posolstvo, ktoré je pre nás dôležité ako skupinu politickú. A ešte posledná myšlienka, musíme oddeliť tie obsahové, ob, tie obsahové záležitosti. Otázka migrácie to je dôležitá vec, ktorú chceme riešiť, ale ďalšie rozšírenie EÚ a plné členstvo Turecka to je úplne iná obsahová záležitosť. To sú dva rozdielne obsahové okruhy. Moja e, frakcia, moja skupina je pomerne skeptická, pokiaľ ide o možnosť plného členstva pre Turecko. My si myslíme, že pre obe strany to nie je pozitívna vec Napriek tomu musíme Turecku jasne povedať, keď s nami si želá partnerstvo, tak potom nemôže sa ďalej vzdialovať od Európy. E, tie zásahy do mediálnej slobody v posledných dní a týždňov nie sú akceptovateľné. Zaman, e, ten denník, ktorý je predmetom pozorovania, ktorý, na ktorý prísne dohľadajú turecké orgány, v časoch, teda v tých prvých dňoch, kedy bol nastolený tento dohľad a kedy bola redakcia prežatá štátom, tak tam bola zverejnená fotka Erdogana, na prvej stránke tohto denníka, kde bola výrazná kritika voči vláde a to je jasné, že je na nich vyvianý obrovský tlak a preto apel e, na prezidenta Turecka. Teraz majú skutočne e, šancu ukázať, že si želajú partnerstvo s Európou, preto prosím, prestante už s útokmi na médiá, prestante e, budovať z Turecka autokratický štát a prosím, nevzdialujte ďalej Turecko od Európy. A úplne na záver, drahé kolegyne a kolegovia, ešte krátko krátke, krátky odkaz na tú tému, ktorá má byť predmetom diskusie na budúci týždeň, otázka semestra a eura. E, Valtis Dobrovský o tom hovoril, to by malo byť v stredovode plánovania Európskej rady. Myslíme si, že Európa je na správnej ceste, pretože tie reformy, ktoré boli naštartované, tie sú v poriadku a hlavne v tých krajinách, kde EPP má najväčšie zastúpenie, tak tam e, máme dobré ukazovatele, tam sa znižuje zadlženosť a my chceme, aby Európska rada tento kurz e, neopustila pri tých svojich rokovaniach všade, kde e, sme na dobrej ceste, kde tento kurz úspešne je nastolený, tak pokračujeme v ňom ďalej a nechoďme cestou závislosti. Ďakujem. A teraz za socialistickú a demokratickú frakciu pán predseda Pítela. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte, e, pani e, kolegyňa Žanin. Ja som eh, mohol komentovať, chcel som komentovať dohodu, ale to ešte nie, neexistuje. A to je signál, chcem to povedať, signál eh, Európy vlád, ktoré už nevedia rozhodovať, aby zachránili Európu a predovšetkým eh, tisícky utečencov, ktorí sú na úteku pred vojnou. Dohoda s Tureckom predstavovala, alebo predstavuje nevyhnutný krok tak, aby boli odstranené akékoľvek ambivalentnosti samozrejme tie osoby, a tu mám na mysli predovšetkým e, deti, dievčatá, ženy, to sú e, žiadne, nie sú to žiadne čísla, nie je to žiadny tovar. A chcem to povedať jednoznačne, takáto dohoda nemôže byť e, nejaká výmenná dohoda, nejaký, nejaký barterový obchod, pokiaľ ide o trh s utečencami, pokiaľ ide o slobodu, pokiaľ ide o mediálnu slobodu, tam sa nediskutuje jednoducho, tam sa nenegociuje a uzavretie redakcie Zaman a to, čo sa stalo aj Katy Peter ako spravodajkyni, e, je správne, že pán Šulc toto odsudil. Ďalej e, postup voči kurdskej menšine, to sú všetko negatívne momenty, ktoré ovplyvňujú aj negatívne tie dohody. Nemali by sme ale zmiešavať dialog ohľadom krízy utečencov a rokovanie o pristúpení Turecka, tak ako aj pokiaľ ide o vízovú liberalizáciu, je nevyhnutné zabezpečiť, že Turecko spraví to, čo treba, tak aby dokázala umožniť e, komisii pripraviť vôbec návrh a potom e, sa na to bude pozerať aj parlament a rozhodne. A je dobré, že sú tu aj prostriedky, ktoré sú vyčlenené pre tých sírskych utečencov, ale že to bude viazané na projekty konkrétne a nie to paušálne dávané e, úradom. Je nevyhnutné mať úprimnú spoluprácu, ktorá bude plne rešpektovať ľudské práva, medzinárodné právo osobitne e, ženevský dohovor, to umožní e, dôstojné riešenie pre migrantov a utečencov a nie je možné zabúdať ani na Grécko, kde je riziko, že sa stane skutočne sieťou e, pre sieťou pre utečencov bez nejakej možnosti ďalšieho vystúpenia z tejto siete je nevyhnutné mať eh, konkrétne návrhy, ako je humanitárna pomoc, eh, ďalej eh, presídlenie alebo prerozdelenie do iných krajín, tých 10 tisícov utečencov, tak ako už bolo rozhodnuté. Aby prebehlo prvé takéto presídlenie, tak je nevyhnutné najskôr zatvoriť všetky nezákonné cesty a trasy, nie len tie, ktoré idú cez Macedónsko, ale aj tie, ktoré idú cez Bulharsko. A ďalej veci, ktoré sa dejú na periférii e, Európy, to všetko má každopádne obrovský vplyv aj na naše krajiny, ktoré sú vnútri, povedzme. Je nevyhnutné teda pracovať e, na politickej dohode, na ktorej čele bude Federica Moderini výzva utečencov je predovšetkým európskou e, výzvou. Treba sa pozrieť na oblasť Stredozemného mora a takisto aj do Afriky, ak nechceme žiť v stave väčšnej a ťaživej núdze núdzového stavu, pokiaľ ide o Turecko, Rusko alebo iné krajiny, tak my sme proti delokalizácii problémov Európskej únie na iné krajiny. Nie sú to tí iní, ktorí majú riešiť naše problémy. E, ja chcem, aby členské štáty e, sa ujali svojej zodpovednosti e, prostredníctvom záväzných rozhodnutí. Neočakávame od iných, že budú robiť to, čo my máme robiť. Úpadok európskej civilizácie zastavíme len, ak opäť nastolíme našu morálnu silu, dôstojnosť ktorá e, nás spravila spolok, ktorý je uznávaný a vysoko hodnotený po celom svete. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz za ECR e, pán Kamal. Last week. Minulý týždeň sme tu počuli veľmi jasné posolstvo potenciálnym neregálnym migrantom. Keď sa tu povedalo, Nechoďte do Európy, neverte pašovať, pašarákom. Konečne sa európsky líder pokusil prelomiť to, tú väzbu medzi tým, že niekto nastúpi na loď a príde legálnymi či nelegálnymi cestami, pretože keď sa nám podarí e, zmocniť sa týchto tokov, kontrolovať ich, tak budeme môcť naozaj konkrétne pomáhať utečencov, ktorí potrebujú našu pomoc. Ale hovoríme jasne, našimi nepriateľmi nie sú utečenci, ktorí utekajú pred vojnom a konfliktmi. Našimi nepriateľmi nie sú nelegálni migranti, ktorí prichádzajú e, z bezpečnejších krajín, ktoré používajú konflikt za to, aby hľadali lepší život v našich krajinách. Našimi nepriateľmi sú pašeráci ľudí, ktorí sa živia z nešťastia e, zúfalých ľudí a títo by nemali pokračovať v takéto činnosti. Čiže v pondelok sa lídry EÚ zhodli na základe dohody s tureckou vládou a ja dúfam, a teda my vítame toto dohodu, avšak musím povedať, že mám veľa výhrad a otázok. Poprvé, samotný proces. Vidíme tu jedného alebo dvoch lídrov, ktorí e, re, e, rokujú s Tureckom v mene EÚ, avšak nekonzultovali iné členské štáty. Po druhé, nevidím, ako, nakoľko je toto legálne či praktické. Aj v zúfalých časoch mali by sme naozaj iba podúpať vlastné pravidlá a medzinárodné dohovory. No a po tretie, Robím si veľké obavy, že nahradíme jeden, jeden problém, ktorý sa týka migrantov, ďalším problémom, ktorým bude liberalizácia výsmerom k Turecku. No a po štvrté, ako tých 6 miliard eur chceme dodať? Bude to zaviazané na jasné ciele, ktoré musia byť splnené, alebo inak nebolo by lepšie a bezpečnejšie minúť tieto peniaze tu na proces návratov? Turecko e, testuje EÚ a tí z nás, ktorí veríme v slobodu e, médií, by sme si mali robiť obavy o, o činnosti tureckej vlády voči novinám Zaman. Ale pokiaľ máme pracovať s Tureckom v oblasti migrácie ako priatelia, tak ako priatelia by sme mali byť k ním úprimní a povedať im, či členstvo v EÚ je realistické a mali by sme vyjadriť svoje obavy o slobodu v ich krajine. Bez ohľadu na to, aké je naše stanovisko, musíme si všetci uvedomiť, že nezačneme kontrolovať túto krízu, až kým si neuvedomíme, že to nie je jediný možný spôsob, ako túto e, krízu vyriešiť. Minulý rok sme tu chybu urobili s schémou relokácie, neurobme tú chybu znova. Aj, aj keď možno nebudeme schopní zastaviť migračné toky, môžeme ukázať, že naše hranice nie sú prekržiteľné pre všetkých. No a môžeme samozrejme pracovať na finalizácii dohôd o readmisii Môžeme sa pokúsiť nájsť zdroje na urychlenie spracovaní žiadosti. E, mo mohli sme dať lode na to do Egejského mora, aby sme zastavili pašarákov V dlhodobého hľadiska môžeme hovoriť o Dubline, ale mali by sme naozaj opätovne otvárať Dublin uprostred krízy, alebo by sme mali skôr nájsť spôsob, ako pracovať efektívnejšie a pomáhať tým, ktorí naozaj čili obrovským tlakom. Dublin zlyhal, E, krajiny ho prestali implementovať. Áno, Grécko trpí zásadnou humanitárnou krízou, ale európsky politici by urobili obrovskú chybu, pokiaľ by sa pokúšali narušiť zmluvu, tak ako to navrhujú niektorí politici. Áno, vidím, že sa na mňa dívate. Predpokladám, že ma opätovne, na mňa opätovne zautočíte. Dúfam, že nehovoríte, nekričíte moje meno aj zo spánku. Chcem vás všetkých dnes tu požiadať, aby ste sa nepokúšali získať lacné politické body, ale aby sme spolupracovali všetci spolu a našli efektívne odpovede. Čiže nie je tu jediné riešenie. Nemôžeme vyvíjať také iniciatívy, ktoré len pekne vyzerajú v novinách. Naopak musíme nájsť realistické, praktické riešenia, ktoré zabezpečia, eh, pardon, zachránia životy. Dlžíme to našim občanom a taktiež utečencom, ktorí zúfalo potrebujú našu pomoc. Musíme pomáhať e, nárazníkovým štátom, aby e, boli schopné zabezpečovať hranice a pomáhať tým, ktorí naozaj reálne sa snažia bojovať o svoj život. Pán Kamal, pán Edrič by vám chcel položiť otázku. Eh, Prakticky všetci z UKIPu poslanci sa prihlásili, aby vám položili otázku. Môžem dať priestor len jednému a bude to pán Eterič, ktorý sa ako prvý. Eh, ten sa prihlásil už v čase, keď, sme, keď ste hovorili dobrý deň, pán Brec. Ďakujem, že ste vybrali mňa, že môžem položiť otázku pánu Kamalovi. Keď sme hovorili spolu naposledy, tak som sa vás pýtal na Turecko a vy ste protirečili pozíciu e, premiéra, ktorý hovoril o členstve Turecka v EÚ. A teraz by som sa vás chcel opýtať, či by ste chceli odsúdiť vášho lídra premiéra e, za veľmi nejasnú dohodu s Tureckom, keď je na kolenách so zvyškom Európy a prosí Turecko, aby vyriešilo tento problém. Mr. Etheridge, Pán Eterič, buď ste naivní, alebo ste veľmi optimistickí, pokiaľ očakávate, že tu budem kritizovať lídra našej strany, premiéra našej krajiny. By som povedal, zobudte sa, alebo si dajte kávu prv, ako prídete do miestnosti. Ale čo by som vám povedal? Aj vy ste ho kritizovali počas rokovaní. Žiadny premiér neurobil viac v rámci rokovaní vzťahov z EÚ než tento aktuálny premiér a za to by ste ho mali uznať. Pekne teraz za frakciou liberálov má teraz slovo pán uh, I... Ďakujem za slovo, pán predseba. Chápem, že sa nemôžem pozerať na pána Kamala. Každopádne prekvapím ho, pretože princípe, pán Kamal, súhlasím s tými zásadnými bodmi, ktoré ste uviedli k návrhu, ktorý je na stole. Nepopieram, že potrebujem praktické a technické dohody, pán Weber, s Tureckom ako súčasť globálneho prístupu. Avšak praktické či technické riešenie nestačí. Je to dohoda s Tureckom, kde outsourcujeme naše problémy, posúvame ich ďalej. Je to dohoda, v ktorej dávame kľúče od brán Európy do rúk Turecka, čo je následník e, e, e, otomanského impéria, je to Erdogan a im dávame kľúče k dverám do Európskej únie. Aká je tá dohoda? Dohoda je taká, že my kolektívne blokujeme vstup do EÚ sírčanom a ďalším ľuďom, a Turecko jednotlivo rozhodne na, jednotl- na individuálnej baze, kto je utečenec, kto môže vstúpiť. Jedného, jedného po druhom to budú takto po- posudzovať. Sirčanov možno pustia, ale čo takí Afgánci, ktorí utekajú pred ISISom v Afganistane, alebo Kurdi, ktorí chcú uísť z Iraku alebo z iných krajín, tak tým, tých nepustia. Čiže vám musím povedať, že v tomto po, pre zmenu súhlasím s pánom Kamalom. Je podľa mňa táto dohoda mimoriadne problematická. Problematická preto, že to je akési kolektívne e, zmetenie, to, čo tu robíme. A podľa mňa by, je to zakázané e, v ženevskom dohovore. a Turecko je veľmi jedným členom eh, eh, ženevského dohovoru. Oni neratifikovali veľmi veľa protokolov. Popr- napríklad Turecko ne poskytuje politický azyl Sirčanom. Poskytuje politický azyl iba e, občanom krajín z Rady Európy. A po druhé, neposkytujú azyl napríklad obetiam vnútorných e, občianských konfliktov, tak ako napríklad e, konflikt, ktorý teraz prebieha mm, na juhovýchode Turecka. Čiže podľa mňa je to veľký problém. Je veľký problém žiadať od krajiny, ktorá plne neakceptovala všetky protokoly ženevských dohovorov, že áno, vy teraz to budete celé riešiť. To ako keby Američania hovorili Mexičanom, dobre, tak vy riadte hranice v budúcnosti. Preto presne toto teraz robíme, čiže si myslím, že to je veľký problém. No a po druhé, a chápem toto zdôvodnenie, pán Dobrovský, zaznelo to tu, áno, je to spôsob, ako zastaviť pašerákov, je to jediný spôsob, ako zastaviť pašovanie ľudí. Avšak musím vám povedať, že s tým absolútne nesúhlasím. Myslím si, že by sme mali urobiť presný opak. Tým, že sa zmenší počet vstupov do EÚ, takto sa mimoriadne zúži, ako to teraz robíme, že iba Turecko bude mať možnosť na individuálnom základe umožniť vstup do EÚ, tak čo sa stane? Že tí zúfali utečenci budú hľadať alternatívne cesty, iné cesty. A môžem vám povedať, že za pár týždňov tu budeme mať ďalšiu rozpravu v parlamente o obnovení Lampeduskej trasy, budeme tu hovoriť o novej trase v Albánsku, novej trase v na Malte či v Bulharsku a problém sa nevyrieši, pretože problém sa nedá vyriešiť niekým iným, tretimi krajinami. Musíme ho vyriešiť my, Európska únia. A to sa v tejto chvíli nedieje. Čiže ja by som vás chcel požiadať, pán Dobrovský a pani Flaskart, aby ste urobili teraz to, čo je potrebné na tej následujúcej rade. Poprvé, rozhodnite sa, o európskych hraniciach a námorných hraniciach. Je výborné, že hovoríte, že ste urobili postup. Však už mesiace robíme, e, máme, tu sledujeme pokrok. Prečo nepoužite článok 78 čl. E, odsek 3 zmluvy? Článok 78 vám umožňuje prijať núdzové opatrenia v prípade prítoku utečencov do Európskej únie a utečencov a migrantov. A vy to nerobíte. Nepotrebujete e, legislatívu zo strany parlamentu či rady. Môžete to urobiť na základe existujúcej zmluvy. Urobte to. Začnite s týmto, začnite so správou a ochranou hraníc. Po druhé, tie 3 miliardy, koľkokrát sa bude rozhodovať o tých 3 miliardách? Možno by tie členské štáty mohli zaplatiť tie 3 miliardy eur konečne. A nie tureckým orgánom, nie tureckým mimovládnym orgánom, ale priamo do utečeneckých táborov, aby nemuseli žiť za 7 dolárov mesačne, pretože to je dôvod, prečo sem prichádzajú, prečo že musia prežiť s 7 dolármi mesačne. A 3, 3 miliardy musíme e, nasmerovať do priamej finančnej pomoci utečencom. No a na záver si myslím, že čo ešte treba urobiť, je zmeniť náš e, systém udelovania azylu, zmeniť Dublin. Viete, čo robíme? Nemeníme Dublin, nie. My sme Turecko zahrnuli do dublinského systému. To, o tom sme sa rozhodli. Namiesto toho, aby sme zmenili definitívne dublinský systém a vytvorili spravodlivé rozdelenie medzi členskými štátmi EÚ. Čiže na úvod som sa domnieval, dobre, možno, že táto dohoda pomôže, ale musím povedať, čím viac sa tomu venujem, tak tým viac problémov v tom vidím, tým skeptickejší som. A chcem pani Plasa jednu vec požiadať. Prosím, Požiadajte pána Tuska, aby to prepracoval a aby dospel k reálnemu európskemu riešeniu. Pán Herstot, eh, poslankyňa Graplini by eh, vám chcela dať eh, otázku. Nech sa páči. Mulțumesc, domnule președinte. Este clar nemulțumirea... Je jasné, že sa netešíte z výsledku, ale máme teraz, mám teraz na vás jasnú otázku. Po eh, reči podpredsedu vykazate z toho, že máme eh, koherentný a jasný program, ako nám teraz podpredseda povedal. To znamená, že e, tak povediať do konca roka to bude vyriešené, že máme projekt, ktorý má vyriešiť ťažký problém. Hm, znamenalo by to riešenie za 3 alebo 6 mesiacov a ako vidíte, rozdelenie Európy na dve zóny, Schengensku a nešengensku. Pán Ferostat, než odpoviete, kolegyne, kolegovia a pani Krapiny, keď hovoríte eh, rýchlejšie, ako naši tlmočníci dokážu počúvať, tak majú problém to pretlmočiť, takže prosím všetkých eh, kolegov a kolegyne, aby ste hovorili v rytme, ktorý dokážu tlmočníci zvládnuť. Pán Ferovca, nech sa páči. Ja som žiaľ nepochopil otázku e, sa to stratilo niekde v preklade, hovorili ste o Schengene či ne Schengene. Každopádne je jasné, že tu je jasné riešenie. Nie je to problém samotného Schengenu. Problém je takýto, je to ako s eurom. Začali sme s eurom, urobili sme problém, že sme to nedopťahli do konca a Schengen to isté. Začali sme so Schengenom a teraz, ale dokiaľu nemáme e, ochranu hraníc, aby sme Schengen chránili, ale nemáme dobrý systém azy, udelovania azylu, čiže musíme sa z toho poučiť a povedať si, dobre, teraz e, si zoberme Turko, aby vyriešil náš problém? Nie, musíme sa my zostiť zodpovednosti v rámci Schengenu aj za jeho hranicami. Pán Ferhofstadt, e, na otázku, ktorej ste nerozumeli, ste však dali dosť širokú odpoveď. To sa vám musí nechať. Teraz má slovo za zjednotenú ľavicu pani Cimer. Pán predseda, dámy a páni, aký e, zlý e, obraz o EU e, vysielame. V pondelok zasadajú e, zastupcovia e, hlavy e, 28 členských štátov a e, si podávajú ruky a potom rozširujú e, ponuku tureckého premiéra, oni sú pripravení prijať takúto jednotú ponuku, pretože e, sa nedokážu zjednotiť. A musím teraz jasne povedať, že s e, ľuďmi a zákonnými právami sa nevyjednáva, neobchoduje. Nikto s tým nesmie obchodovať, ani EÚ. Ale čo sa teraz e, navrhuje, silne pripomína obchod kto e, azylantov a utečencov definuje podľa e, národného pôdu a e, porušuje medzinárodný dohovor a medzinárodné dohody a proti ľudským právam. A ja myslím na ľudí, ktorí čakajú na to, že budú mať prístup do EÚ a ktorým sa toto právo odopiera. Nikto to hovorím jasne všetkým, ktorí to chcú povedať, že e, chceme mať európske riešenie na stole. Nikdy sme neboli tak vzdialení od európskeho riešenia ako teraz. Nič také, e, čo e, ste v pondelok zistili, nepripomína európske riešenie tie otázky, ktoré vedúci štátov prebrali, e, sa e, týkajú ich e, vlastných záujmov, ich štátov. Nič iné v tom nebolo. A predposledný summit obsahoval dohodu o tom, že sa nezavrú hranice a deň potom sa zavreli hranice. A v poďok večer odcestovali hlavy štátov a potom bolo ohlásené, že ďalší štát zavrie hranice. A potom sa pozrieme do Grécka, pekne, že komisia tento návrh e, rozšírila, že predloží nový nástroj, aby e, plnila humanitárnu pomoc, hlavne čo sa týka činností podporných organizácií. Ale to však nič nemení na tom probléme. Nič sa e, nemení na ozajstnej záťaži Grécka a nesolidárneho konania členských štátov. Podľa e, môjho životopisu viem presne, čo znamená e, stavať múry a zatvárať hranice. A môžem vám len povedať, že ak teraz e, platí zásada, že nikto nemá zámer, aby e, Grécko bolo nezvládnutelné, neriediteľné, tak potom, keď pán Mercier povedal, že Grécko nemá e, sa takto e, správať, nemá takto dopadnúť a musíme e, to zvonku do toho zasiahnuť, tak to je spochybnenie spoločenstva, spoločného konania EÚ k Turecku kto sa e, vzdáva do rúk Turecka, sa vzdáva sám e, do, do rúk tohto Turecka, tejto vlády. My sme boli vždy za to, aby e, sa na úrovni spoločenstva viedli vyjednávania s Tureckom, ale my sme silní proti tomu, aby všetky kritéria, všetky požiadavky a všetky um, dohody, ktoré sa týkajú, boli oddalené, odsunuté stranou a my teraz ideme uzatvárať um, Dodu so štátom, e, ktoré e, zatvára vraždy ľudí u seba doma, ktorý bombarduje Kurdov, a ktorý, e, ktorý prispel k kríze utečencov. A my sme pripravení s týmto štátom urobiť dohodu. Toto nesmieme akceptovať. Tomu nás žiadam všetkých. Teraz má slovo za mm, frakciu zelených predseda Lamberts. Ďakujem za slovo, pán predseda. Morálne zlyhanie. Tieto slova ma napadajú, keď si pomyslím na Európsku radu z pondelka. Morálne zlyhanie, pretože namiesto sankcií eh, eh, rozvinieme červený koberec pred režimom, ktorý ktorý podradil policiu a justíciu jednému mužovi a ktorý je absolútne proti demokracii a ktorý tento človek za to, aby vyhral voľby, spustí občiansku vojnu a bombarduje vlastné obyvateľstvo. Morálne zlyhanie, pretože my chceme odmerať prijatie e, utečencom len pre Sirčanov a v takom čísle, ktorí prídu do Európskej únie e, menej legálnymi cestami, No a samozrejme z toho môžeme odradať tí, ktorí zomru na ceste. Peniaze, víza, uši, u, urychlenie e, vstupu do EÚ, nič nemôže pomôcť Putinovi viac v jeho snahách. Keď sa rozhodneme, že nechceme týchto barbarov u nás, keď sa tu niektorí hovoria, že chcú bielu a e, kresťanskú Európu a ďalší sa cynicky za týmto skrývajú, hovoria to opatrnejšie. Je na čase, páni eh, šéfovia vlád a štátov, aby ste prijali také opatrenia, aby sme dostali aj morálnym, aj legálnym potrebám. Musíme vytvoriť bezpečný prístup a legálny prístup do Európskej únie, ale to nemôže byť vyhradený len pre Sýrčanov. Pokiaľ viem, tak Irak, Afganistan a Jemen sú taktiež vojnovými oblastiami. A toto nemôže byť podmienka E, nemôžeme podmienovať počet utečencov a zvyšok posielať do Turecka. Myslím si, že všetci utečenci a všetci žiadatelia o azyl majú právo na individuálne preskúmanie jeho žiadosti. A pokiaľ môžete nájsť 3 či 6 či hocikoľko miliard na to, aby ste pomohli prísť, e, e, riešeniu tých utečencov tam, tak by sme mali byť v tejto našej bohatej Európe nájsť minimálne toľko isto prostriedkov, aby sme ich dokázali príjmať tu. Minulý rok Európa prijala utečencov na úrovni 0,25 našej populácie. To je stokrát menej ako citlivá krajina ako Libanon, ktorý prijal, či Jordánsko prija, e, potrebuje našu pomoc oveľa viac ako Turecko. Čiže je potrebné, aby sme hovorili s Tureckom, avšak čím budeme silnejší, čím budeme silnejšie trvať na zodpovednosti, čím viac budeme čeliť Erdoganovi, pretože uh, E, uvedomte si, že Turecko je z geopolitického a hospodárskeho hľadiska veľmi e, krehké a Turecko takisto potrebuje EÚ, ako EÚ potrebuje Turecko. Úspech takéto politiky by predpokladal, že my, Európania, budeme e, konať spoločne. Zusammen wir schaffen das. A chcel by som sa obratiť na dve krajiny. Vy ste z Holandska, pani Menispasia, a vy ste v tejto chvíli predsedajúcou krajinou únie. Chcel by som pripomenúť, že vaša krajina je, je vlastou politického liberalizmu a keď e, Európa čelila náboženským vojnám, tak e, Holandsko predstavovalo krajinu, kde mohli všetci utečenci prísť a Francúzsko. Namiesto toho namiesto toho, aby ste strácali svoju čest, aby ste umožnili vášmu premiérovi, aby hrozným spôsobom čelil e, nemeckej kancelárke, aby ste podporovali islamský štát, chcel som povedať Sádska Arábia, tak podľa mňa Francúzsko by malo sa zotiť svoje zodpovednosti, pokiaľ si chce naozaj zaslúžiť svoje meno, tak by malo naozaj sa snažiť e, vyriešiť túto utečeneckú krízu, aby, aby, aby prijalo svoju líderskú pozíciu v Európe. No a potom ešte Kačinsky, alebo Orbán, alebo Fico, alebo Morano, Pegida, alebo Le Pen ktorí stále trvajú na e, kresťanskej Európe a vytvárajú z našho kontinentu e, pevnosť, tak by som chcela povedať, že chcel by som pripomenúť, čo hovoril pred rokom a pol pápež František. On hovoril, že musíme spoločne riešiť migračnú otázku. E, Sredozemné more sa nesmie stať obrovským e, cintorínom a Európa musí čeliť problematické imigrácie. Ak jasne E, sa zhostí svojej vlastnej kultúrnej identity a bude e, spúšťať také právne prostupy, ktoré budú zároveň chrániť práva Európanov, a, ale aj zabezpečia prijatie migrantov. A po druhé, keď Európa bude schopná prijať spravodlivé a konkrétne odvážne politické opatrenia, ktoré by pomohli vyriešiť princíp e, fenoménu v tých krajinách pôvodu, kde sú konflikty. Taktiež hovoril, že je potrebné, aby sme e, sa venovali ako príčinám, tak aj dôsledkom. A nedávno tento istý pápež František hovoril, že osoba, ktorá chce budovať steny a nie mosty, nie je kresťanská osoba. No, chcem vám pripomenúť, čo sme dali na naše bankovky, to sú mosty a nie steny. Takže viete, čo by ste mali ďalej robiť. Ďakujem. E Za e FTD teraz eh, predseda Borelli. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte raz, opäť sa nachádzame pred situáciami, ktoré, sa, ktoré nás skutočne stoja aj v našich diskusiách. Mm, utečenecká kríza, hospodárska kríza, to sú veci, ktoré sú rozdielne z pohľadu dynamiky a z pohľadu ich povahy, ale E, nejakým spôsobom sa nám tlačia do našej pozornosti z dôvodu ich urgentnosti a dôležitosti a musíme uznať, že takisto sa tam tlačia kvôli neúčinnosti tých doposiaľ prijatých opatrení. Napriek všetkým to, všetkému tomu úsiliu na boj proti hospodárskej kríze sa nám nepodarilo v princípe nejakým spôsobom e, dostať väčšinu našich občanov do takých pokojnejších vôd, práve opak, e, ten dostatočný e, príklad nejakej solidarity aj v rámci tej metódy a režim, ktorý sme si zvolili voči e, greckému ľudu, to nie je možné ukludniť tých, ktorí sa spomedzi občanov nachádzajú v situácii mimoriadnej slabosti. Ďalej, utečenecká kríza, tá nás odhaluje voči takým mechanizmom, ktoré nefungujú dobre a ktoré, sa, ktoré zlyhali aj z pohľadu tej, tej krízy hospodárskej. Je tu obrovský počet migrantov a nejakým spôsobom žiadame zrušenie pravidiel, ktoré boli predtým vydobité a chceme nejakým spôsobom e, takýmto, takýmto nejakými postupmi ohrozovať európsky projekt. Je to situácia podstatnej paralýzy. Samozrejme, keď si vezmeme len tie minimálne kroky, ktoré sa dejú, tak všetko sa odkladá na ďalšie schôdze to je e, tá neschopnosť, projektová neschopnosť, tak aby Európska únia konala lepšie a nedokáže stanovať vlastné e, podmienky, ale necháva to na tureckú vládu, ktorá e, pred pár dňami, ktoré urobila kroky, ktoré sú výrazne proti tomu, čo obhajuje Európa a takýmto spôsobom sa snaží nejakým spôsobom natlačiť do Európskej únie. Je jasné, že európske vlády nedokážu e, reagovať v rámci svojej kapacity na súčasné výzvy a nedokážu poskytnúť odpovede pre občanov odpovede na otázky, ktoré trápia teda občanov. My musíme voliť lepší iný prístup a oveľa efektívnejší, pokiaľ ide o krízy, ktoré nás dostávajú pre takéto výzvy. Európa sa vyhlásila za svet, za priestor, ktorý chce byť poznamenaný slobodou, bezpečnosťou, sloboda, keď hovoríme o slobode, my vieme o tom, aké úsilie vydáva Grécko na to, aby prijalo e, utečencov zo Sýrie. My hovoríme o vyčlenení dostatočných prostriedkov, ale nie je možné nejakým spôsobom si zamýliť e, postup v tejto oblasti s nejakými ústupkami voči tureckej vláde v oblasti e, mediálnej slobody. Je jasné, že budeme robiť takéto rozlíšenia v rámci našich princípov aj reakcií. Spravodlivosť. Je to Európa viac ako 500 miliónov obyvateľov. V 2015, roku 2015 sme mali asi 200 tisíc žiadostí o azyl a nie je možné že e, naše vlády sa dostávajú do krízy z dôvodu takýchto, z dôvodu takýchto symbolických počtov. To, čo sa deje aj teraz na grécko macedónskej hranici, je nehorázne. Samozrejme, spravodlivosť znamená aj schopnosť rozlišovať a dávať správne meno správnym problémom. Otázka je, ako zodpovedať sa aj pred našimi občanmi a povedať, toho, koho, komu dáme tú možnosť byť prijatý, komu nie, prečo to robíme a prečo prijímame takéto rozhodnutie. Je nevyhnutné prijímať jasné a isté pravidlá pre celú Európu. Pán Borelli, je tu otázka pána Amermansa. Nech sa páči. Mám na vás otázku k tejto diskusie. Vypočul som si váš prejav a viem, čo si myslí UKIP o nelegálnej migrácii. Hovorili ste v mene celého EFDD alebo v rámci vašej vlastnej domovskej strany? Questa curiosità táto špecifická vec, táto vec bola vyriešená už pred niekoľkými mesiacmi na plenárke, keď som sa postavil a keď som hovoril o tom, že táto migračná otázka je nejakým spôsobom predmetom rozdelenia rozkolu, pretože e, v Taliansku e, to riešime ináč, možno ste to nepočúvali. pro Le Pen. Pani Le Pen. Dámy a páni, poslankyne, poslanci, pravda je krutá. Počas uplynulých rokovaní medzi Tureckom a Európou prezident Erdogan Erdogan Európskej únii nadelil diktát a my sme naozaj slabí, zlyhávame a je to veľká, meká medúza, tak som to nazvala a myslím, že sa mi to podarilo. Získa 3 miliardy na uh, riešenie tu, migračných tokov, tak tu tento, toto, tento slúb sme nesplnili a teraz žiada 6 miliard v januári 2016 12 krát viac migrantov z Turecka prišlo do Grécka v porovnaní s januárom roku 2015. Erdogan si vás obaluje v múčke, on z vás nutí spievať tak, ako on píska a dokonca dnes bude žiadať o, o zrušení vízovej povinnosti a bude žiadať zrýchlenie prístupového procesu Turecka do EÚ ako odmenu za jeho nespoluprácu. Dôkaz je tu, že Európska únia nie je silnejšia. Naopak vytvára trvalý tok a predstavuje slabosť a pán Erdogan na tom profituje. Každý deň to ukazuje, dáva nám tu morálne poučky, pretože vy vďaka vášmu nezodpovednému prístupu ste mu udelili obrovskú moc. Ako viete, minulý týždeň policajti obsadili veľké turecké noviny, vyhnali novina, novinárov e, vodnými delami a slzotvorným plynom. V, Turecku, pardon, v Syrii sa bombarduje, kurdské nemčiny, nemenšiny sa tam bombardujú, ale pritom Kurdi, vám chcem pripomenúť, že sú najväčšími protivníkmi Daešu a Al-Kaidy. Turecko e, sa účastní kontrabandu ropy pre Daesh. Čiže je tam veľa problémov, taktiež je tam veľmi veľa a, a politických problémov, ktoré spôsobuje práve pán Erdogan. A naozaj túto krajinu chcete integrovať do Európy? Ešte by som chcela povedať, že jedna krajina našla efektívne riešenie na zastavenie migračnej krízy, to je Austrália. Veľk, bola tam vo všetkých krajinách pôvodu migrácie e, reklamná kampaň a tam sa hovorilo, že e, lode budú systematicky navracané do krajiny pôvodu a naozaj to aj robia. A takáto politika priviedla naozaj neodškriepiteľné riešenia, takže buďme zodpovední, príjmime aj my takéto riešenie. Je treba naozaj solid, budovať solidné národné hranice, treba pomáhať v krajinách e, okolitých e, na konfliktu, aby tam naozaj konflikt, um, utečenci mali dôstojné podmienky, avšak aby neboli priťahovaní vďaka uh, falošným slubom a riskovali smrť na strasti plnej ceste do Európy. Teraz má slovo <clears throat> nezaradený poslanec pán Morvaj. Uh, Pani ministerka v mene rady a um, pán komisár v mene pána Junckera, mohli by ste láskavo vyjasniť uh, priamo občanom Európy, čo presne je tá veľká zmena, o ktorej ste hovorili či my ako optimisti sme to pochopili správne, že tá veľká zmena je v tom, že od teraz Európska únia nebude umožňovať nikomu z žiadnej nešťastnej krajiny prísť a usadiť sa v EÚ, ale len utečencom z vojnových štátov? Môžete to prosím zodpovedať áno alebo nie, stručne, že aký je stav. Moja druhá otázka, o ktorú aj e, občania Európy majú veľký záujem, je, že niekedy hovoríte o migrácii, o migračnej politike a niekedy hovoríte, nie, ja mám 1,5 minúty, pán predseda. Dobre, ďakujem. To si cením. Druhá otázka je, že niekedy hovoríte o migračnej politike v mene EÚ, niekedy o azylovej alebo utečenskej politike. Je to otázka faktu a nie otázka názoru, ale pre európskych občanov vyjasníme si, že Európska únia nemá nič spoločné s migračnou politikou jednotlivých členských štátov, ani s migráciou všeobecne. To je pôsobnosť členských štátov je to jasné? Je to skutočnosť? Súhlasíte s tým, že je tomu tak? Ďakujem. Ďakujem pani kolegyňa Morvaj, teraz e, kolegyňa Midler. Ďakujem pán predseda, pán podpredseda, pán predsednička rady, kolegyne, kolegovia, e, ide o detaily. Potom ako v pondelok e, boli vyjednané milníky a ma E, potom sa e, riešiť e, boj proti pašerakom ľudia. Teraz včera dnes sme hovorili dlho o situácii migrantov a my sme rozpracovali, že aké nebezpečenstva hrozia deťom aj ženom, keď sa neodoberujú tromfy z rúk pašerakom ľudia teraz práve o tento problém ide a ja vítam tieto vyjednávania, vítam pokrok, ktorý sa dosiahol v podelok. Nie je to prevratné, nie je to prielom, ale musíme sa pozrieť pravde do očí a my dosiahneme riešenie len, ak do toho bude zapojené aj Turecko. Musíme samozrejme podporiť e, Grécko a to nestačí. Ľudia idú cez more a preto e, bez e, spolupráce a dohody s Tureckom nevyriešime trestnú činnosť pri sa ľudí treba jasne vyjadriť, že nesmie to byť žiadna zľava, žiadny rabat e, pre vstup do EÚ, e, pre členstvo v EÚ e, platia jasné pravidlá, to platí aj pre Turecko a už tu boli témou vyjednávania o vstupe a otázke, ako vyriešime tú migračnú krízu, to je iná vec. A ďalšia vec, ktorú chcem riešiť, je uľahčenie vízového režimu. Voči tomu som veľmi kriticky postavená. V parlamente budeme túto týmu intenzívne riešiť a ja Chcem, aby si predsedníctvo rady uvedomilo, že bez parlamentu nebude žiadne uľahčenie vízového režimu, takže e, berte si e, kriticky e, tie výroky, ktoré tu ozneli v parlamente k vízovému režimu. Teraz pán Gerroj Salom. Ďakujem pekne. Pred dva mesiacmi pán Rote a pán Tusk povedali, že sú dva mesiace na vyriešenie v na dosiahnutie riešenia migračného problému. Um, tieto dva mesiace vypršia budúci týždeň a uh, vzhľadom na uh, zastanutie rady budúci týždeň musíme z tohoto parlamentu povedať pár jasných vec uh, hlavom štátov a vlád. Prvá vec je, že je hamba to, čo robíme tu vnútri požiadajme hlavy štátov a vlád, aby jasne vedeli, že ľudia, ženy, deti, muži, ktoré utekajú a ktoré e, sú stratené, e, majú rovnakú dôstojnosť ako e, ženy a deti a muži, ktorí utekali pred španielskou občianskou vojnou, pred druhou svetovou vojnou v rôznych scenároch, pred fašistickými a komunistickými diktatúrami aj pred vojnami na Balkáne. Povedzme eh, hlavám eh, štátov a vlád, eh, aby neupadli do mm, pokušenia populizmu, aby objavili pred verejnou mienkou hodnoty a zásadné predpisy EÚ. A predovšetkým požiadame ich, aby všetci tí, ktorí uzatvárajú dohody s tretimi štátmi, aby ich žiadali, aby dodržovali eh, humanitné právo, ale predovšetkým eh, nesmieme mlčať pred touto epidémiou ľudskosti, eh, ktorú vidíme v mnohých štátoch únie. Pred touto neľudskosťou parlament má širokú väčšinu, ktorá nemôže akceptovať, aby sa vykonovala v jeho mene nie v mene parlamentu, nie v mene e, našej snemovne a ani samozrejme nie v mojom mene. Ďakujem, kolega Guerrero Salom. Teraz kolegňa Fotiga na minútu. Ďakujem. Ďakujem. Začnem od e, marcovej Európskej rady. Pre všetkých e, raz konkurencie schopnosti EÚ je neobyčajne e, dôležitou úlohou vzhľadom na to, e, že vo svetle prichádzajúceho referenda v Spojenom kráľovstve táto agenda je osobitne dôležitá a ja si cením činnosť komisie na prípravu tejto rady. Čo sa týka samitu Únia Turecka, teším sa z toho, že po mnohých mesiacoch, ak nepovediac e, možno po mnohých rokoch, Európska únia e, si docenila geostrategický význam Turecka ako partnera. Prirodzene robí sa to nastáva to v situácii záležnej migračnej krízy a v súvislosti s tým vyjednávacie postavenie Turecka a naše možnosti sú o niečo iné, ako mohli byť pred pár rokmi. Domnívam sa, že nemôžeme teraz e, sa obávať e, pred e, to vecou, ktorú kolegovia hovoria outsourcing Myslím, že mali by sme e, sa predtým vystrihať, ale e, otázka readmisie v e, takéto krízi e, sa e, ľahšie rieši v partnerských štátoch e, a tak je to aj teraz. E, sú tu rôzne hrozby e, spojené s týmto riešením. Ďakujem kolegyňa Fotig a teraz kolegyňa Intveld na jednu minútu. Ja, ďakujem, voorzitter. Uh, mevrouw de minister, het is een eh, groot genoeg om u... Uh... Ďakujem pani ministerka, je potešením, že ste tu opäť a ja začnem s pár citátmi, ak môžem. Európa bez e, vnútorných hraníc e, vyžaduje spoločný prístup a problém je, že vždy, keď rad musí prieť tak, e, najvyšší spoločný menovateľ zrazu je najnižší a pravdu povediac, ja už mám plné zuby, že počujem len slova v tejto veci. Čie sú to slova? To sú slova um, poslanca Enis Blasata z 2009. To je, bol spravdajca pre azylovú politiku. Vy E, ste sa zamerali na mechanizmus povinného prerozdelenia a e, tento summit EU Turecka ukazuje e, slabú stránku EU je právne pochybný a e, morálne e, nehodný. Vy sa zameriavate na ekonomický rast, pán Domrovský, kto by chcel investovať do také EU, ktorá sa rozpodáva? Pani ministerka, ja vás naliehou vyzývam aj holandské predsedníctvo, aby ste pracovali za hodnú a udržateľnú migračnú politiku. Ďakujem, kolegyňa Infeld. Teraz kolegyňa eh, Veržia na jednu minútu. Merci, monsieur le président. Ďakujem za slovo. Prišla som z Turecka a tie výsledky sú neradostné. Novinári, ktorí sú obviňovaní z terorizmu, akademici, aktivisti zavraždení na juhovýchode, aj keď sa tam tvrdí o prímery. Teroristi samozrejme tam vyčiňajú. To, čo som videla, skôr vyzerá ako vojna v Syrii, než demokratická krajina. Sú tam zničené životy, sú tam dôkazy o masakroch sa likvidujú, mŕtvoly sa niekde strácajú, neexistujú dôkazy a vy chcete v tejto krajine e, s nimi spolupracovať na migračnej politike, z nich chcete vytvoriť bezpečnú krajinu, oni, e, písk, oni eh, pískajú a Európska únia tancuje. A ja sa hambím. Európska únia stráca svoju dušu. Naozaj musíme otvoriť oči. Musíme vyslať oficiálnu misiu Európskeho parlamentu a to čo najskôr na Mnoho skupín o to žiada. Ďakujem, kolegyňa Veržia. Teraz na jednu minútu kolega Terry Kavras. Ďakujem, pán predseda. Um, bolo predložených mnoho argumentov. Ja chcem zvraziť len dve veci. Po prvé, že členské štáty únie sú tie, ktoré sú zodpovedné e, za záchranu utečencov a to znamená, že aj e, keď by e, sa tým pobrelo Turecko, my nadalej budeme mať povinnosť to kontrolovať a straziť a dať im záruky a máme povinnosť nájsť ďalšie riešenia pre tisíce Afgáncov, Iračanov, Libicov, ktorí nie sú e, predmetom dohody s Tureckom. ďalšie nesmieme e, sa mieliť teraz, že e, pomoc, ktorú môže im dávať Turecko, je humanitná pomoc a nemôžeme za ňu platiť tým, že uľahčíme vstup Turecka do EÚ, čo je prístup, ktorý eh, musí podliehať štandardom a vyžadovať plnenie ľudských práv. Keď to zhrnem, musíme sovieť našich politických morálnych povinností a zachraňovať um, utečencov neznamená kľaknú na kolena pred autoritným štátom, ktorý nenaplňal základné ľudské práva. Ďakujem pekne, kolega Terry Cabras. A teraz 3 minúty kolega Fanáš. Pustili sme sa na cestu takmer neuveriteľnej stupidity, historickú chybu, ktorú spáchala kancelárka Merkelova minulý rok, keď povedala, všetci môžu prísť, to priamo viedlo k tomuto bordelu. A teraz nás vydiera Turecko. Najskôr prišli za 3 miliardy, s 3 miliardami, a slúbili, že znížia počty, ktoré prichádzajú do Grécka, do zvyšku Európy. A samozrejme, keď sa zvýšili mnohonásobne tie čísla, tak sa vrátili opäť a v ďalšom kole požiadali ďalšie 3 miliardy a budú sa vracať a vracať a požadovať viac a viac tak ako povedal Rudyard Kipling, eh, keď hovoril o dánskych eh, vpádoch do Anglicka a hovoril, že to je platenie tých engelt, eh, poplatkov, ale znova znova sa to ukazuje, že aj keď zaplatíte Dánom, tak povediať tie peniaze, tak nikdy sa Dána nezbavíte. A teraz už dali nohy do dverí, tak povediať. Za táto nová dohoda, kde každý nelegálny migrant, ktorého pošleme naspäť, ak nám to dovolia naše, naše právo, pre ľudské, teda naše, naše legislatíva v oblasti ľudských práv, tak oni e, takého pošlu späť do Sýrie my sme im zaplatili na to, aby sa nezvyšovali tie čísla a hovoríme na oplátku, že 70 miliónov Turkov dostane bezvízový styk od júna tohto roku. Môžu zostať na 90 dní teoreticky, mnohí samozrejme zmiznú, budú si nárokovať zlúčenie rodín a tie čísla, ktoré tu, ktoré tu budú, sa budú výrazne zvyšovať. A na oplátku dostaneme od Turecka to, že dáme im ešte to, že sa budú môcť rýchlejšie dostať do únie. Pane Bože, ja by som si želal, aby Cameron bol tak dobrý v rokovaniach, ako sú Turci. Takže je to politická únia a bude to s krajinou, ktorá susedí s Irakom, Iránom a Sýriou. Pustíme sa do politickej únie s krajinou, ktorá je chudobnejšia ako dokoľvek iný v Európskej únii, akýkoľvek iný štát a dovolíme slobodu pohybu pre 70 miliónov ľudí a spojíme sa s vládou, ktorá je stále viac viac islamská a autoritatívna. Turecký premiér povedal tento týždeň, turecké členstvo bude vodom zlomu, zvratu. Príliš pravdivý výrok. Aj e, britský premiér už viac ako 10 rokov bojuje za to, aby sa Turecko e, pripojilo k Únii E, jemu je jedno, on nemrkne nad tými 150 miliardami libier, ktoré dáme na to, aby sme túto krízu zastavili. To referendum, ktoré prebehne v Británii, sa týka skutočne tej najbezpečnejšej možnosti a na základe údajov od Europolu, ktoré hovoria, že 3 až 5 tisíc e, islamistov je tu pôsobí e, v Európe, teda radikálnych, ktorí prichádzajú takýmto spôsobom a keď povieme áno Turecku, tak to, to zároveň povieme áno masívnemu prílevu takýchto migrantov do Anglicka, do, teda do Británie a tým znižíme bezpečnosť krajiny. Takže ďakujem. Nie. Ďakujem pekne, kolega Faráš. A teraz minúta a pol de Graaf. Vážený pán predseda, čo sme počuli, je len hambite sa. V pondelok prebehla úplná kapitulácia tureckému prezidentovi Erdoganovi. E, vy ste predali naše hodnoty európske, pošliapávate po našich hodnotách a našu slobodu dávate na predaj. Je jasné, že nedokážete vlá- zvládať túto, túto, túto EU, SSR, Lídry Európy sú v úplnej panike v tejto chvíli. Sultánovi Zankari platíte 6 miliard eur a Turecko získa možnosť rýchle pristúpiť do EÚ. Nás teda takto vystavujete islamu a islamizácii Európy a to je historická chyba. Vy to nazývate nejakým mierovým prechodom, to je hlúposť. Treba prerušiť takýto takúto narratívnu líniu a treba prestať s tou inváziou, treba prestať klamať európskych občanov, čo je veľa, to je veľa. Jedna z veľmi účinných odpovedí na takýto prílev utečencov je zavrieť a ochraňovať vonkajšie hranice a urobiť tak bezodkladne. Ďakujem pekne, kolega de Graaf. E, Minúta, kolegyňa Doc. Vážený pán predseda, na konci tohto mesiaca Rada ministrov sa vráti k tým podrobnostiam toho bordelu, ktorý spôsobil zlyhaný projekt EÚ ohľadom produktivity a funkčnej schopnosti napriek e, tomu úsiliu prezentovať e, dohodu s Tureckom ako dohodu o partnerstve a nie závislosti, skutočnosťou zostáva, že migračná politika je chaotická, nákladná a že sa podvoluje tej šikanie Turecka, pokiaľ ide viziu liberalizáciu a prístup, prístupe rokovania. Zatiaľ, čo v Spojenom kráľovstve premiér e, odpredáva ďalšie časti krajiny ale nakoniec sa kon, predsa len črtá nádej pre milióny, pre milióny Britov. My musíme maximálne e, využiť tú páku aj z takéhoto zlého, zlej dohody. Aby som teraz parafrázovala bývalého riaditeľa britskej obchodnej komory, môže tu byť e, jasnejšia budúcnosť a to je budúcnosť mimo Európskej únie. Ďakujem pekne, pani Doc. A teraz pán Gřip, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Počul som e, rôzne hodnotenia tejto dohody s Tureckom e, od osvokenia až po veľkú kritiku že to je akoby diktát, no e, zároveň môžeme si poradiť s tou krízou bez súčasti a bez spolupráce s Tureckom. Už vám som hovoril, že nadviazanie spolupráce s regionálnymi partnermi, ako je Turecko, ale aj štáty Južnej Afriky je nutné, ale zároveň je tiež nutné povýšenie tohto procesu na medzinárodnú roveň a e, zapojenie OSN. A to e, nie je problém len regionálny, ale globálny, čo do dôsledkov aj čo do možnosti e, konať proti vzniku zdrojov migrácie. koncom 2015 roku sme sa zhodli, že musíme solidárne pomôcť s tým štátom, ktoré sú pod migračným tlakom. A následne sme sa zaviazali vykonať konania, zjednodušiť konania pre e, udelenie štátov utečencov a potom e, robiť e, ostrov na hraniciach, ale toto žiaľ nefunguje a nie všetky štáty plnia svoje záväzky v tejto oblasti, hoci vláda mojho štátu potvrdzuje tieto záväzky. Turecko môže robiť veľa pri boji s pašeráckými sieťmi, ktoré zarábajú veľa peňazí na migrantoch, ktoré sú prevezané do Európy a zároveň klamočové možnosti, aké e, čakajú e, tých migrantov tu v Európe, ale nemôžeme e, sa pri ochrane Európy spoliehať len na vonkajších partnerov a preto my máme záväzok navratenia kontroly na hraniciach, aby sa reguloval migračný trh a tiež musíme pracovať na vykorneniu zdrojov migrácie, čo, ktorá je spôsobená vojnami a e, zabíjaním a E, Turecko e, je um, potrebné pri riešení, tiež musíme hovoriť e, o e, výzvach pri plnení ľudských práv a slobody médií, ktorá zaostavujú v Turecku a Únia je hodnotou sama o sebe a Schengen aj Úniu treba chrániť. Ďakujem pekne, kolega Gžip. A teraz minúta a pol, kolegyňa Fajon. Ďakujem. Minulý mesiac som bola na eh, východe Turecka a jedna vec je úplne jasná. Ani EU, ani Turecko eh, nedokážu sami vyriešiť eh, utečenskú krízu. A obe krajiny, alebo teda skupenia čelia tomu istému problému a síce situácia nie je pod kontrolou, je potrebné ubezpečiť sa, že táto spolupráca bude úprimná a že finančná pomoc Turecku bude smerovať tam, kde je najpotrebnejšia, a síce do potravinovej pomoci, do vzdelávania a do inklúzie utečencov na, do, na trhu práce. Takisto by malo dojsť k posilneniu boja proti pašerákom v Egejskom mori a postup voči utečencom sa musí diať v súlade s medzinárodnými právom, medzinárodným právom. Hovorilo sa o tom, že posun utečencov v rámci balkánskej trasy sa pozastavil a to by som si bola želala skutočne, ale dnes opäť vykonáva kontroly Slovensko na, na svojej hranici s Chorvátskom. Je nevyhnutné, aby všetci prebrali svoj diel zodpovednosti, pokiaľ ide o zabezpečenie Schengenu Turecko je strategickým partnerom, jeho budúcnosť však bude závisieť od pokroku, ktorý dosiahne a to, čo sa deje na poli médií, to je nepripustné, vrátanie násilia páchaného aj na Kurdoch. Nielen Únia a Turecko by sa mali snažiť upokojiť situáciu, ale takisto aj medzinárodné spoločenstvo. Ďakujem. E, ďakujem, pani kolegyňa Fajon. A teraz minúta kolega Marias. Pán Dombrovský s predčerom prebehol summit EU Turecko o otázke utečencov a to je naozaj e, signál zlyhania a cynizmu. Opatrenia, tie odkazy na summit 17. a 18. marca, to znamená len to, že utečenecké prúdy budú naďalej pokračovať v Grécku. Na konci marca to bude 150 tisíc utečencov, ktorí tam budú zavretí. EÚ teraz e, musí e, naozaj pomôcť v Grécku. Teraz potrebujeme tie prostriedky pre utečencov. Pán Dombrovskis, Grécko sa nemôže zmeniť na utečenecký tábor a nemôže akceptovať ani ten anatolský prístup e, Turecka. Ide o tých pašerákov, ktorí tých utečencov vystavujú nebezpečiu v rámci prechodu cez Stredozemné more a musíme uvažovať aj nad Skopie, nad Macedónskom. Tam došlo k zavretiu hraníc. Hovoríme o tom, že potrebujeme Dublin 3. Treba to zlepšiť. E, príjmate otázku kolegu Šanyho? Nech sa páči. Pán Šany. Ja ďakujem pekne za možnosť položiť otázku, pán predseda ctený pán poslanec, mám na vás otázku a tu nadvezujem na pripomienku, ktorú ste pred chvíľou spomenuli. Hovorili ste predovšetkým o cynizme v rámci e, svojho vystúpenia. Hovoríte o tých rôznych technikách vydierania, ktoré na nás aplikujú ako na Európu. Je pravda, že Grécko nepoužíva takýto nástroj. Turecko zjavne sa o to opiera, o takéto vydieranie, ale aj veľká miera vydierania sa deje v rámci EÚ, pozrite sa na pána Camerona, pozrite sa na otázky e, laboristov. Zdá sa, že takáto kultúra vydierania má svoje miesto aj v EÚ. Čo na to poviete, pán Marias? E, pokiaľ ide o pána Camerona, už včera som sa k nemu e, vyjadril a ja som povedal, že e, rozhodnutie, ktoré sa týka Spojeného kráľovstva, tak všetci politici k tomu vyjadrovali a to vedie e, k situácii, kde sú uvalené niektoré rozhodnutia na úkor tých zamestnancov bez ohľadu na, na to, aké sú národnosti. To všetko bude zaťažovať, zaťažovať zamestnancov, ktorí budú tak pracovať v takomto prostredí v Británii. E, ďakujem pekne, kolega Marias. Teraz e, pán Talička. Prosím, nepochopte to zle. Ja vidím pokrok, pokiaľ ide o summit s Tureckom a Nepochopte ma zle, viem, že máme partnerstvo s Tureckom, e, niekedy si nemôžeme zvoliť našich partnerov, aj keď e, konfiškujú médiá alebo keď e, tvrdo zasiahnu proti organizáciám no, boj za ľudské práva. My môžeme ovplyvniť obsah tej dohody každopádne. Ja som si nimi istý, že dohoda, ktorá bola dosiahnutá s Tureckom, nás povedie správnym smerom. Jeden za jeden. Chápem, že možno legalizujeme migráciu, ale nie celkom podľa našich pravidiel ja ale nevidím, prečo by mali takto obmedzovať, tak, takýmto, že, že obmedzujeme tú migráciu. Výmena za vízovú liberalizáciu, ako pre Boha je to spojené? Čo ešte viac, ja som eh, bol eh, prítomný aj pri rokovaní a otváraní kapitol eh, Česka, keď vstupovalo do EU a toto, keď chceme robiť pre Erdogana, tak neviem. Ak sú toto veci, ktoré očakávam od my to neviem. My potrebujeme konkrétne opatrenia, konkrétne termíny a posledná pripomienka ohľadom vnútorného trhu. Súhlasím s vami, pani ministerka, ale chcem vidieť pokrok aj v praxi. Štvrtý železničný balík. Prosím, e, nech sa aj rada už pohne. Ďakujem pekne, pán kolega Telička. A teraz Hadži Georgiu na minútu. Ďakujem pekne. Ja by som podpísal takúto dohodu, keby sa hovorilo o nejakých tovaroch, Mm, ale teraz e, nejde o takéto nejaké tovary, ale ide o e, ľudí a takýmto spôsobom sa to uzavrelo. Aj Spojené národy hovorili o tom, že sa tu porušujú ľudské práva. Koľko ich ešte bude vlastne? Prečo nebudeme za to, aby sme postavili dve mesta v Sýrii ako bezpečné mesta, ktoré by boli pod e, ochranou Spojených národov, Ameriky a Ruska a potom pre týchto ľudí postavíme dve takéto funkčné mesta a budú sa môcť vrátiť domov toto nie je naozaj dohoda ako taká, to je nátlak zo strany Turecka. ja som e, mal možnosť vidieť, e, aká je situácia som v Turecku. Videl som, že Zaman bol zavretý. E, aj na juhu je tá situácia katastrofálna. A potom tvrdíme, že títo ľudia majú zabezpečenú bezpečnosť. Videli sme včera ešte obrazy, aké, aké boli. Ten premiér Davutoglu dával kvetiny ženám samozrejme novinárka medzi iným a zároveň v teda, <laughs> tej krajine sú porušované mediálne práva. Ďakujem pekne. Minúta pani Keller. E, ďakujem. Pondelnejšia rada bola e, radou Hamby. Čo ste vy, a to znamená 28 štátov a vlád, o čom ste rozhodovali, bolo porušovať medzinárodné právo, európske právo a čo je ešte horšie, základné zásady ľudstva. Vy plánujete takéto pushbacky proti tým utečencom späť eh, do Turecka. a Turecko ich eh, môže celkom predstaviteľne vracať eh, do Iraku alebo Sýrii. Vy takýmto spôsobom obmedzujete pohyb ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Vy ukončujete právo narokovať si a žiadať o azyl. A toto platí pre všetky hlavy štátov a vlády. Ja sa čudujem, ako môžete v noci spať. Ďakujem pekne, pani Keller. Minúta 30, kolega Lundgren. Ďakujem pekne, pán predseda. Sme proti členstve Turecka v EÚ z viacerých dôvodov. Prvý a najdôležitejší je skutočnosť, že krajina nie je v Európe. Geograficky sa nenachádza v Európe, len 3 Turecka sa nachádzajú v európskom priestore. EÚ EU by teda mala hranicu s Sýriou, s Irakom, s Iránom. Ja si skutočne, ja skutočne dúfam, že vy chápete, že toto príliš nepomôže. E, my hovoríme v tejto chvíli o vydieraní, vydieraní voči EÚ používa sa to na získanie viac peniazy a zabezpečenie vízovej liberalizácie pre tureckých občanov a takisto výhľadky na e, členstvo. To je to vydieranie, to sú požiadavky za tú pomoc. E, dochádza samozrejme k porušovaniu práv menším, kurdov, takisto mediálna sloboda, to, čo sa tam deje, sloboda tlače. Mierne povedané je to znepokojúce. Sloboda vyjadrovania a podobné. E, veľmi sa obávame, naozaj sme znepokojení ohľadom islamistického, islamistického vývoja za posledné e, roky, a pričom aj tá vládnúca strana AKP je do toho veľmi silne zapojená. Čiže pokiaľ ide aj o napríklad o HDP e, Turecka, predstavuje len malý zlomok toho, čo máme v našej krajine. Ja naozaj nechcem veci ešte viac komplikovať švedským daňovníkom tým, že budú prispievať finančne, pretože aj o tom nakoniec hovoríme. Turecko bude riadiť našu migračnú politiku, z toho vyplynie ešte viac vydierania a môže nás to nastaviť úplne iným smerom. Potrebujeme dialog, spoluprácu s Tureckom, aby sme problém vyriešili, ale povedzme jasne, tamto musí skončiť dialog a nič viac. E, ďakujem pekne, kolega Lundgren. A na minútu 30 kolega Vilinsky. Ďakujem pekne, ctené dámy a páni. Najskôr e, e, by som chcel vyjadriť hnev istý hnev, pretože jeden rakúsky poslanec, ktorý je z SPAPP, ten e, formuloval vyhlásenie, v rámci ktorého sú výslovne privítané výsledky takéhoto nedávneho samitu. To znamená, že tie dvere majú byť ďalej otvorené. To znamená, že aj ďalej miliardy peňazí daňových poplatníkov majú byť smerované do Turecka. To znamená, že od júna e, by mala byť možná bezvizová, bezvizové cestovanie EU-Turecko a to znamená ďalšie kroky Turecka smerom členstvu SVP a FAP toto spáchali, to je e, vnútorakúsky problém, každopádne to problém internej politiky, ale to, čo sa deje napríklad v Nemecku, to nie je len výsostne otázka vnútornej politiky, to, čo robí e, pani kancelárka Merkelová, pretože celý kontinent to ovplyvňuje. Týka sa to celej EÚ, keď e, nemecká kancelárka chce ukázať viac srdca pre ľudí z arabského priestoru, z z Blízkeho východu. Možno by tam mala vycestovať a možno tam pôsobiť ako spolková kancelárka eh, Nemecka nemôže takýmto spôsobom príjmať rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú celý kontinent. Eh, Takýto summit treba odmietnúť. My chceme v Rakúsku opäť nastoliť kontrolu nad vlastnými hranicami. A keď bude takto situácia ďalej pokračovať, že Turecko bude smerovať do EÚ, tak ja chcem tiež referendum v Rakúsku. Ďakujem. E, ďakujem pekne kolega Vilimsky a teraz minúta kolega Sinadinos. Predvčerom prebehol summit medzi EÚ a Tureckom a tie výsledky boli nielen sklamaním, bolo to naozaj diplomatické vaterlo pre Úniu. 28 šéfov vlád sledovali Davutoglu, ktorý sa nám pokúšal zastrašiť neakceptovateľnými e, podmienkami a chcel navýšiť ešte o ďalšie 3 miliardy e, finančné prostriedky, lepšie vízové, e, alebo teraz zrušenie vízovej povinnosti a taktiež otvorenie piatich kapitol e, prístupových rokovaní. Turek je barbar je špinavý, je ako pes, šteká, ale keď vidí svojho protivníka, tak uteká. Čiže mali by sme ho skrotiť, avšak nemáme taký dar. A vy, šéfovia Európy, ste sa predali Osmanovi, Erdoganovi. Pán kolega, umožnite otázku od pána Čambaského? Is there no translation? Ako niekto môže nazvať e, národ barbarmi, to nie je že len, že to je neakceptovateľné, mal by byť vyhodený z, tejto budovy. Je to hamba pre Európsky parlament, keď niekto takto rozpráva. Herr Kollege Bolsonaro, wir werden das prüfen. Herr Kollege Zambaski Pán Zambalský, vážení kolegovia, nemyslíte si, že rokovania s Erdoganom sú hambou aj pre Európsku komisiu? Je to obrovská politická chyba, európskych byrokratov, ktorí pozvali milióny migrantov do našim domovov, potom videli, že zlyhali a teraz kapitulovali pred diktátorom Erdoganom. Európska únia nie je schopná chrániť svoje vlastné hranice. Sú tu všetky tieto kapitoly, o ktorých sa bude rokovať a to je politická samovražda. Συμφωνώ με αυτά που είπατε κύριε συνάδελφε και νομίζω... Chcem zareagovať na to, čo ste povedali. Ja si myslím, že Európa by bola schopná chrániť svoje hranice pred Tureckom. Jednoducho je to hra, je to obchodovanie medzi Tureckom a Európskou úniou. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Butikafer, k eh, rokovaciemu poriadku. Eh, ďakujem, pán predseda. Ja chcem upozorniť na to, eh, že ten rečník, e, ktorý už bol umúčený, um, ehm, e, označil Turkov ako psov. Tento rasizmus si nemôžeme dovoliť a nemôžeme pripustiť. Prosím, aby ste to zapísali do zapisnice, aby ste z toho vyvodili príslušný dôsledok. Pán kolega Butikofer, ja som sľúbil, že to preverieme. Ja som práve v tej chvíli e, som sa zaberal zaznamom, zaznamenaním otázky eh, od kolegu Zambarského, preto som eh, nepočúval nemecké tlmočenie. Teraz eh, pani Grosset má slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Minulý v pondelok v Bruseli bol summit posledných šancí a výsledok, tak ako predchádzajúce výsledky, bol nielen sklamaním, ale aj veľký, veľmi bol znepokojivý. Musí nás to trápiť, pretože Európska rada 18. a 19. marca to bude zásadné. Budeme si musieť vybrať medzi Európou únie, takú sme, akú sme chceli pred 60 rokmi, alebo Európou, kde každý hrá za seba. Schengen je ohrozený a Európa egoizmu nie je riešením migračnej krízy. Tak ako vždy, naše stanovisko k Turecku je absolútne dvojznačné. Minulý pondelok sme sa zaviazali k nejakým dohodám s Tureckom a to boli najhoršie rokovania, aké sme videli za poslednú dobu. Európa rokuje s Tureckom a pritom sme absolútne rozdelení, tak ako nikdy predtým. Nemáme vypracovanú stratégiu Európa sa dáva do rúk Turecka. Pani e, ministerka, to, čo navrhujete, je nezodpovedné. Na každom sumite Turecko prichádza s novým zoznamom žiadostí. Iba to eskaluje. Je, ide, hovorí sa tu o vízach, hovorí sa tu o kritériách, ktoré treba rešpektovať. Avšak Európska rada sa zaviazala tieto e, víza zrušiť pred, ešte pred 1. júnom. Avšak, pani ministerka, nezabudajte, že toto je v kompetencii Európskeho parlamentu, ktorý bude e, vyvíjať svoju právomoc spolurozhodovania. Turecko žiadalo o ďalšie 3 miliardy, avšak to je iba vydieranie, pretože ste neboli schopní im dať už tie prvé 3 miliardy, ktoré sme slúbili minulý rok v oktobri. A ako si myslíte, že budete schopní odkontrolovať týchto 6 miliard? To pokrytie svoje hrozné E, keď tu slubujeme Turecku prístup k Európskej únie. Vieme, že takáto perspektíva je nerealistická a nedojde k nej. My chceme činy, pretože Európa sa nemôže väčšine iba zbavovať zodpovednosti a hádzať ju na ostatných. Prestaňme s týmto vydieraním a pracujeme na fungujúcej Európskej únii. Ďakujem. Kolegyňa Grostet, e, umožníte, aby vám kolega Lebreton položil otázku? Nech sa páči. Kolega Lebreton. Ďakujem, že ste akceptovali moju otázku. Pani Grostet, absolútne súhlasím s tým, čo ste povedali. Hovoríte, že táto dohoda EÚ s Tureckom nie je v poriadku aby ste povedali, že to je podvod. Pripomenuli ste, že budeme liberalizovať vízovú povinnosť príliš jednoducho a bez toho, aby sme rešpektovali pravidla, ktoré by sme mali rešpektovať. Hovorili ste, že dáme 6 miliard eur Tureckom bez toho, aby sme e, vedeli, čo za to dostaneme. Máme akurát sľub vlády, ktorý nerešpektuje slobodu vo svojej vlastnej krajine. No ale moja otázka znie, ako chcete pokračovať v podpore EÚ za takýchto podmienok? Ďakujem, kolega e, Lebreton. Máme tu jasné pravidlo 30 sekúnd na otázku a aj na odpoveď. Pani Grosted, nech sa páči. Myslím si, že Európa vznikla na základe krízy a dnes máme taktiež bezprecedentnú krízu, avšak ja verím v schopnosti Európskej únie reagovať, aby sme vykonali, eh, by sme dostali svoje zodpovednosti. Ďakujem kolegyňa Groste, teraz na 1,5 minúty kolega Boštinár má slovo. Ďakujem pán predseda, pán komisár. Naozaj verím, že neexistuje riešenie aktuálnej migračnej kríze bez úzkej spolupráce s Tureckom, ale nie som si istý, že podmienky rokovaní v pondelok sú tie správne. Zdá sa, že keď chceme znížiť toky ľudí, ktorí prichádzajú do ruky, sú dôležitejšie ako naše obavy o ľudské práva a medzinárodný zákon tá spolupráca s Tureckom by mohla byť naozaj prelomovou, ale taktiež by to mohlo byť obrovské zlyhanie pre naše členské štáty, ktoré musia čeliť spoločnej zodpovednosti v rámci tejto komplikovanej krízy. Turecko musíme oceniť za to, že naozaj pracujú s obrovskými počtami sírskych a irackých utečencov a tých, tie čísla ešte budú väčšie. Myslím si, že by sme mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby sme zavereli pašerácké trasy a aby sme prelomili biznis model pašerákov. Turecko je kandidátskou krajinou, avšak utečenecká kríza a prístupové rokovania musíme oddeliť a musíme kritizovať v rámci procesu rozširovania a komisia je tu veľmi hamblivá a preto odsudzujem zabranie novín Zaman tureckou policiou tento víkend a chcel by som požiadať Turecko, aby sa zdržalo činnosti, ktorá by mohla podkopať sírske priemerie a medzinárodné mierové eh, rokovania o Sýrii a je zúfale, že tu dochádza k útokom na tureckých občanov. Myslím si, že by Turecko malo začať opätovne mierové rokovania s Kurdami. Ďakujem kolega Bošnáru. Umožníte kolegovi Kobernovi, aby vám položil otázku? Kolega Coburn. Ďakujem, pán predseda. Súhlasíte so mnou, že hranice Európy e, sú úplne porozné a kancelárka Merkelová pozýva mnoho ľudí z celého sveta, aby sa len prišli do Európy a mm, to potom nám hádže ten problém na nás všetkých a dohoda s Tureckom o migrácii je smiešná, je to e, len e, výsmech E, nemôžete e, vymeniať jeden množinu emigrantov za druhú množinu. Ďakujem, kolega Coburn, kolega Boštináru. Vážený pán kolega, až na túto populistickú populistický tón, ktorý je veľmi mm, vlastný tejto časti našej uh, nášho parlamentu, tak chcem povedať, že áno, systematicky musíme chrániť externé hranice EÚ, nielen hranice Schengenu, celé externé hranice EÚ. A po druhé, musíme pragmaticky e, fungovať s našimi susedmi, aby sme konfrontovali e, problém s utečencami. Jednoduché populistické riešenia nikdy nebudú fungovať. Ďakujem, kolega Bočnáru. Teraz na jednu minútu kolega Karkhop má slovo. Pán predseda, pán komisár, musíme byť k sebe čestní, úprimní. Je to kríza a nemôžeme si dovoliť ďalšie zlyhanie. Minulý rok sme tu mali presídlovania a tento rok sme zle posúdili tureckú dohodu. Ako povedal pán Gamal, priatelia musia byť k sebe úprimní, čiže nehovoria vám len to, čo chcete počuť. Ja sa obávam, že, tu dospr- že ďalšie zázračné riešenie, ktoré zlyhá, e, zatieni všetky iné rozumné činnosti, ktoré mm, príjmame. Ale ten 6 miliardový omyl je veľký omyl. Prosím, nehľadáme už nejaké jediné e, skvelé riešenie, pretože by to mohlo skončiť veľmi, veľmi zle. E, držanie sa pravidel, kontroly eh, hraníc, rýchlejšie spracovanie žiadosti, presidľovanie. To potrebujeme. Nie je to veľmi mm, zaujímavé v novinách, na titulkách, ale je to potrebné pre aktuálnu krízu. Ďakujem, kolega Kerkop. Eh, Umožníte kolegyne Jakonca Riebam položila otázku? Nech sa páči, pani kolegyňa. Mikro. Mikro. Poprosím. Mikrofón. Kiitos puheenvuorosta. Minusta te puhuitte aivan oikein siinä, että Ďakujem za slovo. Myslím, že máte pravdu v tom, že jednoduché riešenia neexistujú a že musíme strážiť svoje externé hranice. Ale nie je toto presne myšlienkou dohody medzi EÚ a Tureckom? Pokúšame sa zabrániť tomu najhoršiemu, tomu pašovaniu. A myslím, že takýmto spôsobom budeme schopní dosiahnuť akúsi jednotu na našich jednotých hraniciach. Nejde tu predsa presne o toto? Um, sure Nie som si istý, že ide presne o toto. Myslím si, že celý projekt je príliš urýchlený, nie je to dostatočne premyslené. Myslím si, že musíme udržať pokoj napriek kríze a musíme sa sústrediť na návrhy, ktoré komisia už vypracovala a ktoré e, tiež vypracovali vnútro, e, národné vlády, aby sme tú situáciu vyriešili rozumným spôsobom. Ďakujem kolega Kirchhoff a teraz minútu kolegyňa e, Desan. Ďakujem za slovo, pán predseda je normálne, že hovoríme s Tureckom, avšak je nedobré im zvoli, e, pardon, zveriť riadenie našich hraníc, riadenie našej našho azylového procesu. Pokiaľ Európa chce existovať, musí čeliť svoje vlastné zodpoved- musí brať svoju vlastnú zodpovednosť vlastné ramena, nenechať gr- iba Grécko osamelé na prvej línii, musí riešiť žiadosti o azyl ľudí, ktorí už sú na našom území. Musíme e, používať mechanizmy na readmisiu, musíme v krajinách príjmu nastaviť miesta zorganizovať miesta, kde by sa riešili žiadosti o azyl, či už by sa tieto príjmali alebo odmietali. Je potrebné zastaviť zločinecké e, siete pašerákov a treba taktiež strážiť naše hranice a chrániť ako e, pozemné, tak aj námorné hranice. Ďakujem. Pani kolegyňa de Sarnes, eh, pánovi kolegovi Fontulisovi, dopriate otázku? Nech sa páči. Eh, Grécko nemá pozemné hranice s eh, krajinami šengenského systému. Súhlasíte teda s tým, že by Grécko malo vystúpiť zo Schengenu aby tieto osoby už nemali motív prichádzať do Grécka, kde získajú dokumenty a ďalej budú cestovať do Európy? Vážený pán kolega, ja mám absolútne diametrálne odlišné vnímanie tejto situácie. Grécko je súčasťou Schengenu, e, dlžíme im solidaritu každej jednej chvíli. Doteraz sme to dostatočne nepreukazovali za posledné mesiace či roky. Externá hranica EÚ je grécka hranica, ale je to zároveň externá hranica našej Európskej únie a musíme stať pri Grékoch viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujem kolegyňa Desarnes a teraz kolega Urban Crespo minúta. Señorías, la propuesta de eh, de... acuerdo plantea Vážené dámy, vážení páni, táto dohoda znamená, že budeme vrácať o osoby, ktoré majú právo na azyl bez toho, aby tieto osoby mohli o ten azyl požiadať. No a povolia sa takéto okamžité návraty, čo je nemorálne, nespravodlivé a na dôvažok to narušuje medzinárodné a komunitné právo, tak ako povedal včera aj komisár OSN. S touto dohodou sa Európa v podstate vzdáva sama seba, externalizuje ochranu našich vlastných hraníc. Ďalej je naša povinnosť príjmať ľudí, na to sme si najali Turkov. Nikoho predsa nemožno vrátiť do krajiny, kde môžu byť porušované základné práva. Turecko nie je bezpečná krajina. Touto dohodou Európska únia legitimizuje a vlastne sa stáva komplicom útokov Turkov na slobodu prejavu, na systematické porušovanie ľudských práv a práv menšín a bombardovaní v Kurdistáne s touto dohodou sa stávame komplicmi. Pokiaľ chcete skoncovať s mafiou, otvorte bezpečné koridory do Európy. Inak budeme mať e, ruky od krvi. Slovo kolegyňa Lunaček. Danke, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Dieser Gipfel hat... Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Tento mi dokázal, že je to nedostatok solidarity a všeobecnej zodpovednosti za ženy, muži a deti, ktoré utekajú pred bombardovaním, pred eh, vojnovým stavom, ktoré sa sem utiekajú a ktorá, ktorých sa EU rozhodla vydať stále autoritatívnejšiemu tureckému režimu. Takému, ktorý sa stále viac viac ďaluje európskym hodnotám a ľudskosti, ktorý má byť základom rokovania, vyjednávania vlád e, tohto zoskupenia. Bohužiaľ, aj e, vláda mojej krajiny, Rakúska, je tým predvojom takéhoto trendu. A ja som rada, že vedúca delegácia, tí, vedúca delegácií tých štyroch proeurópskych, rakúskych zoskupení včera prezentovala spoločné vyhlásenie, ktoré povedala, že to je taký osamelý pokus, osamelé, osamelé postupovanie a že musíme konať e, spolu. Aj pán Grandy sa vyjadril v tom zmysle, že múry a ploty nie sú riešením, že len zvyšujú to, to utrpenie, tak to nemôže byť. A toto vyčítam aj rakúskej vláde, pretože nie sú to len tie obrazy idomeny, ktoré sú veľmi rušivé a ako to povedal aj minister zahraničných vecí, je to aj tá, to utrpenie tých ľudí, ktorí naozaj znepokojujú človeka, len spoločným postupom dokážeme zlepšiť situáciu utečencov. Ďakujem pekne, pán eh, poslanec Paksas. Pane Pirmininke, gerbimi kolegos. Daugelis... Vážení kolegovia, vážený pán predseda, mnohí z vás tlieskali dohode s Tureckom, ja medzi nich nepatrím. Pokúšam sa pochopiť, čo sa stalo Kupuje si Turecko bezvízový režim? Alebo si kupuje dokonca e, členstvo za 6 miliard eur? Znamená to, že Turecko sa stane členom s tými všetkými problémami, so všetkými migrantmi, ktorých budeme vrácať do Turecka? Čo sa stane e, s tureckými občanmi však sa môžu presťahovať všetci potom do Európy a ostať tu. Myslím si, že by sme sa nemali vzdávať e, vydieraniu a nemali by sme očakávať, že Turecko vyrieši naše problémy. Vážené poslanky, vážení poslanci, demokracia nemá nič spoločné s tým, že sa človek vzdá. My musíme rešpektovať ľudské práva a v prvom rade musíme rešpektovať našich občanov, naše občianské práva, naše vlastné tradície. pretože potom čelíme všelijakým zákazom, zákazom vianočných stromčekov, e, slaniny, médiá mlčia o migrantských zločinoch. Toto má byť tá európska demokracia, ktorú tu vnímame? Alebo možno sa z európskej demokracie stáva niečo, čo už, alebo teda niečo, čo zaniká. Ďakujem pekne. Ci sono richieste di blue card. Akceptujete modrú kartu? Sú tu požiadavky, ale máme zapísaných ešte ďalších vyše 50 poslancov na túto diskusiu a ja si myslím, že bude náročné teraz už um, u, udeľovať e, možnosť e, modrej karty. Dokonca si myslím, že nebude možné ani e, spustiť procedúru catch the eye. Je to otázka na kolega Dubana. Ale prosím, E, áno, naozaj sa musíme držať času, takže pokiaľ by ste sa mohli vyhnúť modrým kartám, bolo by to dobre. Ďakujem za slovo. Pán predseda, Turecka hra je jasná, chcú 3 miliardy eur, chcú víza, chcú e, schválenie vnútornej tureckej politiky. Vážení kolegovia, dnes je Európska únia veľmi, veľmi slabá v týchto rokovaniach s Tureckom. Súhlasíte so mnou? Myslím si, že Európska únia by mala prestať o problémoch hovoriť, ale začať konať. A sú tu dve opatrenia. Zabezpečenie vonkajšej hranice a prevencia konfliktov v okolí Európy. Máme tu dobré príklady vo svete. Máme tu austrálsky príklad, ako Austrália vyriešila problém s migráciou a zastavila migračné toky. Takže in, inšpirujme sa dobrými príkladmi, nepokúšajme sa tu znovu objaviť eh, koleso. Ministro, per salvarsi... Vážený, vážený pán, pani ministerka, vážený pán predseda, snažíme sa tu zach, zachrániť. A to riešenie, ktoré bolo navrhnuté, to jednoducho nie, nie je dobré takýmto spôsobom sa podvolovať e, e, k Erdoganovi a režimu, ktorý je úplne nespolahlivý a takýmto spôsobom sa podvoliť vydieračovi. A ja e, nebudem sa podrobovať nejakej cenzúre, tak ako to bolo voči kolegovi greckému, ktorý sa takýmto spôsobom vyjadril, možno nie voči tureckému ľudu, ale skôr kvôli tejto agresívnej, arogantnej politike Turecka, ktoré vydiera Európu. Čiže Niektoré termíny nehovorím, že sú správne, ale sú každopádne zrozumiteľné. Takéto situácie. opakujem, je to vydieranie, ktoré je až na rovni 20 miliárd, pokiaľ ide o finančné vyčíslenie. A otázka je, ako sa to bude ďalej vyvíjať, možno už bude 10, 11, ako, ako to pôjde ďalej. Ďalej pokračujú aj tie vylodenia týchto utečencov. A ako tento režim nakladá potom s prostriedkami, ktoré mu dávajú e, aj prispievateľe z Európy, tak aby tí chudáci e, utečenci sa ocitali v nedôstojných podmienkach, tak ako to približila aj Amnesty, e, v stave nielen chudoby, ale v nehanebných hygienických a sanitárnych podmienkach, namiesto toho, aby našla nejaké, nejaké riešenie, tá Európa, tak e, všetci tí, ktorí sú proti takéto zase, proti takéto, takýmto princípám, tak tí len e, sa obmedzujú na konštatovanie, že e, to treba hambiť. A určite by sa hambili aj zakladatelia Európy, keby videli takéto, takéto nejakým spôsobom obchodovanie, takéto dohadovanie. To je hamba. τα συμπεράσματα συνολικά της συνόδου συνιστούν πρόκληση Riešením summitu sú provokácie tisíce ľudí žijú v barbarských podmienkách v Grécku. Čierne sa stáva biele. Imperialistická vojna, ktorú vy, EÚ, NATO ste vyprovokovali, E, znamená, že migrantov považujete za nelegálnych. A teraz Turecko bude rozhodovať o tom, čo sa stane. NATO je teraz policajtom v Stredozemnom mori. NATO, ktoré neuznáva otázku hraníc. A Turecko má podporu Európy a NATO. Dávame im mm, podporu, či alebo aj obchodné, umožňujeme obchodné dohody, čiže výsledok je jasný. EÚ, NATO a ich represívne mechanizmy sú, sú lobizmom monopolov a sú proti občanov. Ľudová e, moc musí zabrániť takémuto zneužívaniu. Ko- Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Mne sa zdá, že sú to 4 podstatné body pri preberaní a posudzovaní tejto veci a ďalšie zaujímavé témy odzneli. Poprvé je zásada, že e, nesmieme zabudnúť na to. Môžeme len čeliť tejto situácii prostredníctvom spoločného konania a toto viac ako nikdy e, dáva hodnotu a význam Európskej únie. Eh, po druhé, v takýchto situáciách eh, je nevyhnutné mať regionálne spojenectvo, ako v tomto prípade je to s Tureckom alebo s štátmi eh, Severnej Afriky. Mm, aj keď máme veľké rozdiely, treba robiť dobré dohody, ale zásada je, že tieto regionálne spojenectvá sú nevyhnutné, v tomto prípade samozrejme aj s Tureckom. Po tretie je dôležité zaručiť mechanizmy, aby pomoc, ktorá je e, poskytnutá utečencom, sa naozaj dostala utečencom, aby nebolo riziko, že časti z toho no, sa stratia na ceste. A e, ďalšia vec, ktorá je s tým spojená viac ako niekdy, e, je práve posunenie európskej ekonomiky, pretože to je faktor, pre e, riešenie situácie neistoty a e, tie výzvy, ktoré e, máme. A preto je dôležité posilnenie spoločného trhu, čo je zásadné, ale tiež zabezpečenie voľného pohybu osob nielen služeb a tovarov, pretože bez voľného pohybu osob bude mať spoločný trh e, vážne nedostatky a preto treba plniť cestovný plán, aby Schengen naplno fungoval do konca roku 2016. Honorevole Rodríguez. Pán Rodríguez. This time we really need to think big. If you... Pani Rodríguez, tentokrát musíme vidieť veci e, v širšom obraze, ak sa chcem vyhnúť rizikám e, politického, geostrategického, morálneho zlyhania EÚ. Samozrejme musíme zorganizovať e, bezpečné koridory z štátov podu a tranzitu pre utečencov, to je jasné a isté, ale predovšetkým musíme vybudovať prostriedky, aby sme opäť získali kontrolu nad situáciou prostredníctvom vlastnej reakcie. A toto znamená vybudovať ozajstnú európsku hranicu a ochranu Schengenu. Nehovorím e, o drotenom múre, ale hovorím o e, pokračovaní infraštruktúre a poskytovaní užitočných služieb e, pri ostré hraníc a zabezpečením, že utečencov príjmame v slušných štandardoch a organizujeme ich premestnenie v Európe a potom integráciu. Toto je priorita pre nás. Ak chcete opäť získať kontrol nad situáciou. A myslím, že to by sme mal zorganizovať ako veľká strategická investícia pre účely e, Európy. My e, to máme dočenia s životnými zájmami Európy. Myslím si, že tieto investície môžu e, vytvoriť veľa pracovných miest v Európe a preto to vidím spojne, pretože keď e, riešime túto migračnú krizu, tiež e, riešime riešenia pre silnejšiu obnovu v Európe. Takže ja vítam rozhodnutie holandského predsedníctva, aby ja predložili ambicioznejšie riešenia na budúcu Európsku radu. Pán Van Dalen. Voorzitter, eh, zoals dokter Faustus zich ooit eh, verkocht, geeft Europa... Pán predseda, ako doktor Faust povedal, teraz sme v Európe a predávame sa Turecku. Teraz e, sme videli násilie tureckej e, vlády a nie je to prekvapením, lebo to je štát, kde sa mm, zotvára do väzníc najviac novinárov a je prekvapením, že naše hlavy štátov a vlád sa vzdávajú Turecko. 1600 32 bola obliehaná Viedeň a teraz ešte dostane viac peňazí, dostávajú uľahčenie výživového režimu a práva menšin a sloboda tlače a to všetko sa poslepáva v Turecku, takže prestan zastavte, zastavte túto dohodu so sultánom Turecka a pre, zastavte turecký vstup do EÚ. Pán Van Dolen, je tu na vás modrá otázka, chcete odpovedať? Ja navrhujem, aby to boli požiadavky a nevystúpenia alebo otázky, je to stále pripomínam. To je krátka otázka, chcel by som počuť od kolegy, keby mala možnosť rozhodnúť e, v nadchádzajúcej schôdzi, ktorá prebehne e, na úrovni európskej, čo by spravila s tými, pokiaľ je tie základné kroky na boj proti tomu, čo spomenul pred chvíľou pán kolega. Er moet twee dingen gebeuren. Er moet geen koppeling gelegd worden tussen dit pakket en žiad e, na väzba medzi týmto balíkom a tureckým e, vstupom do EÚ by nemalo byť možné, no, Majú to byť úplne dve rôzne odlišné témy. Ďalšia vec je, dáme veľa e, peniaz Turecko a kam to pôjde a kto to bude preverať, že sa správne budú čerpať a miňať. Ja by som bol skôr za to, aby sme my ako Európa išli do Turecka, my sme budovali tie centra, aby sme neumožnili len tok týchto peňazí e, do vreciek tureckej vlády. Poďalšie musíme ukázať viac solidarity Grécku, musíme pomôcť Grécku, aby prevádzkovali e, tieto hospody a že sa e, bude registrovať účastníci pri príjme. Gracias, presidente Ďakujem, pán predseda. Poslankyňa povedali la, pred chvíľou, že chce uh, mať veru, uh, eh, že eh, Európa uh, nerobí z jednej krízy druhú. Ja uh, v tom necítim teraz žiadnu dveru, ale uh, to, uh, čo uh, sa uh, robí, uh, je historická chyba, ktorú pozorujeme v tomto parlamente uh, bezmocne vlády uh, zničili e, respektovanie e, základných hodnot a solidarity EU. Chcú chrániť naše štáty, ale nie to tak. E, ich panika a zanedbávanie v tomto svete spôsobuje neistejšiu budúcnosť aj pre nás, pretože nemôžeme stať bokom a zatvárať či pred problémy našej planety. Vráťme osoby, ktoré majú právo e, na e, žiadosti o azyl. V e, tejto temnej dobe naše štáty neplnia predchádzajúce záväzky na ubytovanie a financovanie. A teraz, keď prijali záväzok aj s Tureckom, tak tiež neposkytnú prostriedky. Nemôžeme naďalej dôverovať vám ani rade a ani e, už e, komisii. Prosím, reagujte. Ulis. Κύριοι του Συμβουλίου, επενδύεται υπερβολικές προσδοκίες στο ανατολικό máte prehnané e, očakávania od anatolického bazaru a konanie nedemokratického režimu Erdogana, pretože vy a 28 vlád nie ste v stave mm, plniť vlastné rozhodnutia, rozhodnutia, ktoré ste prijali v septembri k e, európskemu riešeniu otázky utečencov potom všetkom, čo komisia navrhla a potom ste aj e, parlament e, vyderali a teraz je hrozba, že tu bude obrovský utečenský tábor zatvorený v Turecku a musíme si uvedomiť, že e, žiadne európske riešenie otázky utečencov bez Grécka nemožné ani proti Grécku. A balkánska cesta v Európe musí byť e, hneď otvorená pre utečencov a nie e, niekedy, ako ste povedali, vyšegradské štáty, ktoré porušujú spoločné európske rozhodnutia, musia dostať postihy ako o tom hovorí Európska zmluva. A Grécko je súčasťou šengenskej zmluvy a stráži šengenské hranice a preto potrebujeme viac európskej solidarity a žiadne trestanie. My sme tu robili veľa a nemôžeme teraz stále mať len slova a podľapkanie sa po pleci. No teraz potrebujeme praktickú solidaritu a činy, kolegyne, kolegovia. Tak som herr Tolman. Ďakujem pekne, pán predseda. Mnohé veci už boli spomenuté. Ja konštatujem skutočnosť, že v tejto snemovni zaznelo veľa kritiky. Moji kolegovia e, z zelených tiež sa k tomuto pripájajú a ja verím, že predstaviteľka rady bude veľmi pozorne načúvať takejto kritike. Ja chcem vedieť, ako vôbec k tomu pristupujete, lebo vy odpredávate sa tým, zapredávate tie naše základné hodnoty a dokonca tu flirtujete s porušovaním ženevskej e, dohody a tá zámena utečencov za utečencov sírskych, to je úplne absurdné. Kto sú tí sírčania, ktorí budú zasielaní späť a prečo? A ktorí budú potom prichádzať? Ako my spravíme ten výber bez toho, aby sme porušovali pravidlá, ktoré súvisia s azylovými právami? A ako my zachováme platnosť našich azylových zákonov, pokiaľ ide o ostatné národnosti? Ja mám veľa, veľa otázok a myslím, že som bohužiaľ nepočula žiadne odpovede na tieto otázky. Toto je zlý návrh. A naozaj dúfam, že nakoniec neprejde zlyha, lebo my potrebujeme naopak solidaritu v Európe. Musíme ukázať eh, ukázať zodpovednosť. Nemôžeme si takto vymieňať si veci alebo také takto handlovať s inými krajinami. A teraz eh, kolegyňa, kolega Alemans. Ďakujem pekne, eh, kolegyne, kolegovia v rámci vašej európskej ideológie humanitárne problémy a utečenecké problémy e, nesúvisia žiadnym spôsobom s materiálnymi otázkami, s nezákonnou migráciou, e, nesúvisia so sociálnym štátom, ale však v tom vašom nelogickom počínaní ste e, sa otvorili Turecku v tých rokovaniach a naviazali ste niektoré veci na otázky, napríklad ako vízová liberalizácia aby 80 miliónov Turkov mohlo voľne prichádzať do EÚ, ďalšie kapitoly otvorené v rámci prístupových rokovaní a dokonca ste na to naviazali aj niektoré prostriedky, prísľub 3 miliardy plus 3, to je 6. E, predseda liberálov hovoril o outsourcingu. hovoril o tom, ako sú tie prostriedky prislúbené a vynakladané. Vy e, sami si milíte vaše hodnoty máte ich zmetené a dostávate sa teraz do situácie, kde sa vydieranie stáva normou. Tá hraničná politika, ale politika ochrany hraníc EU sa stáva nočnou morou. My vidíme len strach a hnev tých ľudí, ale toto nie je Európska únia, to je Európska neúnia. Musíme e, riešiť všetok ten rastúci hnev. My sme hlasmi týchto ľudí, my sme tými novými patriotmi, sme tu a nič viac nedokážeme prislúbiť a spraviť. A pani poslankyňa Gardiny, ďakujem pekne. V roku 2015 viac ako milión ľudí prišlo do Európy a viac ako 3600 osôb eh, zomrelo v vôdach Stredozemného mora či Egejskom mori alebo pri Gibraltári. Bohužiaľ, pokiaľ ide o tento jav, tak stá sa, že Európa je vždy krok vzadu, pokiaľ ide o rýchlosť e, evolúcia vývoja tých e, migračných tokov a takisto tých podujatia udalostí, ktoré to vyvoláva a ktoré naďalej sú spôsobované, bohužiaľ. Dnes hovoríme o dohode, e, ktorý, povedzme to otvorene, ktorá sa nám otvorene nepozdáva. Nepoznáme ešte podrobnosti, budeme to vedieť až po samite 17. 18. marca, ale E, evidentne sa nám to nepozdáva, ako to už dnes zaznelo. Tie otázniky, ktoré vznikajú v členských štátoch, sú mnohé, početné. Takisto je tu e, núdzový stav a musíme si pripustiť, že niekto to pokazil, niekde sa to pokazilo. Poznali sme Turecko, ktoré bolo iné, ktoré sa skutočne angažovalo na poli modernizácie. Teraz za stolom máme partnera, ktorý je úplne iný a myslím si, že časť chybí aj na našej strane. Dovolte mi, ale aj z pohľadu Talian, skej poslankyne povedať vec, e, ktorú mi je skutočne ľúto, ktorú mi je skutočne ľúto, pretože už istý čas sa hovorí e, výlučne len o Egejskom mori. E, dobre, dohoda medzi Frontexom a pokiaľ ide o ochranu, teda medzi Frontexom a NATO, ale pokiaľ ide o ochranu toho egejského priestoru, prečo sa už nehovorí o trasách cez Tunisko, cez Líbiu? Vieme, že v Líbii je ISIS a my vieme, že príjmy tých E, respektíve firmy, ktoré tam majú, tak to sú jedny z najväčších príjmov, ktoré zaznamenajú v tomto priestore. A naozaj musíme opustiť takúto logiku a odpovedí na núdzové situácie, takúto krátko zraku a krátkodobú politiku, musíme mať spoločnú víziu, dlhodobú víziu. Len takýmto spôsobom, o tom som presvedčená, dokážeme uzavrieť dohodu, ktorá sa nebude podobať tomu, čo máme teraz. Pani poslankyňa Gardini, modrá kartička pre vás. Odpovedáte? Kolega Videos. Nech sa páči. E, ďakujem, e, vážená kolegyňa, za to, že akceptujete moju otázku. Následovne, tí Gréci, ktorí sú ovplyvnení týmito prístupkami, koncesiami, týmito povoleniami, ktoré dalo vlastne EÚ, čo by malo podľa vás EU robiť? Ako má reagovať? Možno poviete, že je to naivná otázka, pretože odpoveď bude nespraví EU, EU nespraví nič. Myslíte si, že sa s tým dá niečo robiť? Guardi. Možno som celkom dobre nepochopila vašu otázku, ale ja sa opäť vrátim k zopakovaniu toho, čo už zaznelo a to, čo bolo súčasťou. toto tým, tým stredom tej odpovede. My musíme nájsť schopnosť byť Európou a členské štáty musia opustiť tie národné pohľady, národné logiky obmedzené, pretože nedokážeme potom formulovať eh, reakciu, ktorá by bola efektívna, odpoveď, eh, keď čelíme tým javom, ktoré sú pred nami. Dúfam, že som odpovedal, ak nie, tak to môžem potom aj súkromne dovysvetliť. Eh, pán kolega Weidenholzer, ďakujem pekne, pán predseda. Ide tu o veľmi komplexné súvislosti a tieto neumožňujú žiadne jednoduché odpovede ani definitívne odpovede. Áno, e, je nevyhnutné, aby sme hovorili s Tureckom. Sú naši susedia veľmi dôležití a susedov si nevyberáme, ale je rozumné pestovať dobré vzťahy so susedmi, rešpekt, e, úprimnosť, spolahlivosť. To je potrebné. Ale ešte stále je veľa otvorných otázok. Ako to vyzerá do situáciou právnom, ohľadom právneho štátu v Turecku, ako vážne myslia boj proti organizovanému zločinu a korupcii, ako to vyzerá s dodržiavaním ľudských práv, so slobodou médií, so slobodou vyjadrovania prejavu a či je náš sused pripravený ukončiť vojnu vo vlastnej krajine a vyriešiť smierovým spôsobom kurdskú otázku a nedostaneme len uspokojivé otázky na tieto odpovede. Áno, s našimi susedmi musíme spolupracovať aj v záujme Grécka, pretože ináč e, sa ocitne v humanitárnej katastrofe, ale to musí byť e, v súlade s medzinárodným právom a nemôže to byť e, nejaké príliš idealistické. Kolega Barekov. Toto je vlastne dohoda s Tureckom, ktorá je samovraždou. Je to veľmi zlá dohoda, pretože klameme Turecku, hovoríme im, že budeme ich akceptovať v Únii, oni hovoria na oplatku, že budú prijímať e, utečencov. Turecko spadá do azijského priestoru, nepatrí do Európy. Islam nemá žiadne spoločné body e, s kultúrou európskou, s európskou kultúrou. Ja som ja si kladím otázku, prečo nikto nepovedal tureckému premiérovi, že útok e, proti novinárom je útokom proti ľudstvu. To je vec, ktorú vidíme v niektorých polototalitárnych režimoch. Aj, aj e, v Bulharsku napríklad Erdogan je tým, ktorý spôsobuje ten problém islamského štátu. Teraz sa k nemu zhľadáme ako k spasiteľovi, ale toto nás bude stať peniaze. My neochranieme vonkajšie hranice, my platíme banditom v tomto prípade a oni len budú ďalej ničiť demokraciu. Ďakujem, pán predseda. Tak ako väčšina európskych občanov som nikdy nebol zástancom prístupu Turecka k Európskej únii. Naozaj sa nedobre pozerám na tú rýchlosť, s ktorou EÚ do konca júna vpustí bez víz na svoje územie všetkých Turkov, ktorí to budú chcieť. Vôbec nedôverujem pánu Erdoganovi, ktorý vo svojom megalomanstve a brutalite je úplne nezistelný. Ako určite chápe, nesúhlasím s dohodou s Tureckom, ktorá je na stole a myslím si, že to povedie aj k právnym problémom. V, v aktuálnej situácii je potrebné e, k tomu pristúpiť, aj keď tá cena je privysoká, aj keď Turecko nie je až tak lojálny partner, ako by sme chceli, ale treba k tomu pristúpiť, pretože Únia už je teraz roztrasená a ďalší rok by mali dojsť ďalšie 2 milióny utečencov a absolútnom neporiadku prídu na grécké ostrovy a budú sa pokúšať nájsť cestu cez ostatné druhoty. No a po druhé, nemáme právo nechať na Grécku tie problémy, či na gigantickej džungli v Kale, kde by za tie roky narastol počet migrantov, ktorí žijú v najhorších možných podmienkach. Grazie. E, ďakujem pekne. Chcela by som pripomenúť niekoľko slov, ktoré nedávno spomenul pán predseda Tusk kde 3. marca uviedol, e, že nechoďte e, do Európy, je všetko za nič, for nothing, e, ako keby to bola nejaká voľba, ktorú majú títo utečenci, keď sa vydajú na útek. A včera povedal, že skončili dni nezákonnej migrácie v Európe, to je nesprávne a Tusk to vie. 90% tých, ktorí prichádzajú do Grécka, uteká pred vojnou a sú odmietaní v Turecku ako nezákonní migranti. Nejakým spôsobom sú takto no, označení a takýmto spôsobom ich aj vysoká komisárka označuje, a, ale a Amnesty takisto. Erdogan nejakým spôsobom ticho prechádza tie masakre v rámci Kurdistanu a takisto pokiaľ ide o útoky na médiá a takisto e, hovorí o ochranných územiach, ochranných oblastiach v Sýrii, ktoré bude využívať na boj proti Kurdom a samozrejme tí utečenci sú potom nutení ísť ešte oveľa náročnejšími a rizikovejšími cestami. Ja toto nazývam písmentom. Ďakujem. Ďakujem pekne ďalej. E, poslankyňa Sargentini, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážení e, kolegovia, je to veľmi asi zvláštne. Vy tu sedíte E, predtým ste boli tu zase a e, ak by ste ak by ste stále sedeli tu, tak by ste tlieskali tomu, čo podal pán Ferhofstadt, teda, že tie plány Európskej rady sú hanebné, že sa teda budú vytvárať nové pašerácké cesty a trasy a tak ďalej. A teraz uh, máte nového lídra, pána Ruteho, uh, holandského premiera, ktorý E, tiež tu na tak rázne hovorí, že e, migračné toky treba znižiť na nulu a neviem čo. Takže ja sa chcem spýtať, či vám záleží na bezpečnosti pre utečencov, alebo či chcete ich iba nejako proste držať mimo. A ďalšia otázka. Turecko je e, tiež istým spôsobom prepojené so Sýriou. Čiže neznamená to, že tým pádom cez Egejské more sem bude chodiť ešte viac ľudí a nie teda lietadlami. Pán Royal, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, na úvod chcem povedať, nemám tu žiadnu potrebu kritizovať ľudské práva ešte viac v Turecku a som naďalej proti vstupu Turecka do Európskej únie. A napriek tomu je podľa mňa táto diskusia dnes hrozná. Odkedy diskutujeme o utečencov, neustále počúvam len sťažnosti, čo sa nedarí. Diskutovali sme o Maďarsku, o stavaní mostov. Kritizujeme Rakúsko, že uzavrelo hranice. Niektorí kritizujú, že Merkelová má príliš humánnu politiku. Väčšina diskutujúcich len kritizuje neustále, napriek tomu, že tento model podľa mňa by mohol prispieť mohol predstavovať riešenie, ktoré e, znamená istý pokrok. To znamená, utečenci musia mať istý prístup, musíme obmedziť Európu pre tých, ktorí e, z humanitárnych dôvodov utekajú, utekajú pred vojnou a konečne je potrebné zastaviť prevádzačov a ich príjmy. Dokonale to nebude, neexistuje 100% riešenie, ale pokiaľ sa to podarí, tak ako sa to pripravuje. Myslím si, že v otázke utečencov to môže znamenať prielom, môže to znamenať pokrok a to je podľa mňa veľká príležitosť, ktorú musíme využiť. A e, ja ďakujem tým e, na rade a na komisie, ktorí na tom pracujú. Neustále len hundrať a sťažovať sa, čo nefunguje, to je jednoduché, ale urobiť konečne nejaký pokrok, to je dôležité a to sa podarilo. Prepačte, ale kritizovali sme, že je tu len, sedia tam egoisti, ktorí sa nedokážu dohodnúť a teraz sa konečne dohodli. Samozrejme, nie je to dokonale, nie je to zatiaľ hotové, a tiež mám niekoľko otáznikov eh, k tejto dohode, ale podľa mňa to znamená väčšiu nádej, väčšiu príležitosť a preto by som chcel povedať Rade, komisie, členským štátom, prosím, pokračujte v práci, nie len eh, rada, predsedníctvo, ale i osobne chcem povedať, čo urobili títo ľudia, aby e, sa priblížili. Chcem povedať, pokračujte, sme, urobili sme prvý krok, zdá sa, že je dobrý, konečne dobrý krok a ja som preto optimistom. Napriek všetkým problémom spojených s Tureckom, e, to, tie zostanú, ale jedno musíme urobiť, konečne. Máme tu tri modré karty ty, pán poslanec, ste nejaký obľúbený, zdá sa? Mr. O'Flynn, then Mr. Pán O'Flynn, potom Julica a potom Grapini. Mr. Franzulica, please. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán kolega, táto dohoda s Tureckom podľa mňa má dobré časti a niektoré časti, ktoré nie sú až také dobré. Čiže teraz eh, zaplatíme 6 miliard od našich eh, občanov, od našich daňovníkov a neviem, či ma teraz počujete. Počujete ma, čo hovorím? Lebo robíte také nejaké gesta, dobre, tak e, pravdepodobne viete, že pašeráci a iní tiež si nájdú iné spôsoby, ako tých migrantov do Európy tak či tak dostať. Čiže nemyslíte si, že nakoniec e, na, o 12. hodine bude potrebovať e, Európska únia nejaké spoločné jednotky, ktoré budú naozaj schopné e, monitorovať a strážiť a chrániť e, európske hranice? Prepačte, pán Rojleše, Pani Grapini, najprv ďalšia modrá karta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán kolega, vy ste povedali, že ste spokojní s tým, čo robí komisia, ale e, dám vám preskum verejnej mienky. 52% občanov hovorí, že nerozumie tomu, aké má Európa, Európa politiky. Čiže podľa vás, e, aká je cesta vpred, o čom, o akej dohode hovoríte? Erstens, ich finde es einen Fortschritt. Ich habe nicht v prvom rade hovorím, že prišiel pokrok. Nehovorím, že je to dokonale. Po druhé, pokrok spočíva v tom poprvé, že sa obmedzí počet, potom e, utečenci, ktorí majú oprávnený nárok, budú organizovaným spôsobom privádzaní a potom sa zabráni e, pašerákom. Ľudia už nebudú riskovať svoj život a nastupovať na člny. Nie je to samozrejme dokonalé, ale je to istý pokrok a cesty, ktoré sa skúšali doposiaľ v Európe e, stavať ploty, zatvárať hranice, to bol nezmysel. Toto si myslím je lepšie. Aj pán Flanagan sa hlasí modrú k pánovi Rojlovi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Royal, vy hovoríte, že tá dohoda nie je dokonalá. Samozrejme, nič nie je dokonalé a je e, ťažké dokonalosť dosiahnuť. Ale e, keď my teraz hovoríme, že máme obchodovať a dohadovať sa s človekom, ktorý je lídrom krajiny, človek, ktorý pozitívne hovorí o Hitlerovej vláde, o jeho štruktúre vlády. Samozrejme, dokonalosť je jedna vec, ale aspoň by sme mohli mať nejaké štandardy, e, keď e, riešime človeka tohto typu. Nemyslíte si, že ma to nevyrušuje tiež, ale niekedy musíme nájsť cesty. Máme pokračovať tak, ako doposiaľ? Jednoducho utečenci prichádzajú, zomierajú na mori, len preto, že máme morálne právo povedať, toto nie. Našou prácou je konkrétne pomáhať a na to treba niekedy urobiť aj kompromis. Pán Fleckenstein. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pán Roy, ja vám dávam čiastočne za pravdu v tom, čo ste povedali. Ja tiež mám prvý raz pocit, že ak eh, a keď pán dirigent Tusk zamáva paličkou, že nebude každá z 28 krajín hrať svoju skladbu. Otázka je však, aká to bude skladba. A pán Ferhovštát a ďalší samozrejme majú pravdu so svojou kritikou, ale trošku pragmatizmu musíme tiež uh, preukázať. A vidím tu spoločné prístupy s Tureckom a dúfam, že sa čoskoro vyjasnia otvorené otázky a že dostaneme lepšie informácie. K tomu patrí to, aký je obsah tohto akčného plánu, za čo dostanú vlastne tieto peniaze. A pokiaľ ide o in, individuálne posúdenie azylových žiadostí, to nesmie byť úplne zrušené. Je dôležité, aby sme sa jasne vyjadrili voči kritickým médiám, aby sme jasne povedali, že očakávame od vlády, že že zabavené zariadenie vráti e, vlastníkom. Nesmieme Turecko nechať e, a ľudí e, nechať v štychu, ktorí sú v Turecku, ktorí chcú väčšiu slobodu a preto súhlasím i s otvorením ďalších kapitol. Ale pokiaľ kapitola 23-24 tam nebude, tak moju podporu pre vašu prácu nedostanete. Ďakujem. Ďakujem, slovo dostane pán Kolmel. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď e, rozmýšľam nad týmto samitom s Tureckom, tak mi napadá nasledujúci citát. Pokiaľ niekto e, pri, v princípe súhlasí s, niekým, s niečím, nemá e, žiaden zámer niečo zmeniť. A myslím, že takto to musíme i vnímať, pretože môžeme sa obávať, že práve z tohto dôvodu táto údajná dohoda neobsahuje žiadne detaily, to znamená, nevieme nič, čo presne má prísť. Táto veľká kríza si vyžaduje konečne, aby sme boli konkrétni, nepotrebujeme len jednotlivé stavebné kamene, ale potrebujeme celkový koncept a tento celkový koncept musí najmä obsahovať skutočnosť, koľko utečencov sú pripravené jednotlivé štáty EÚ prijať? To je kľúčová otázka. Kto sa tomuto vyba, tak nikdy nepríde k rozumnému riešeniu. A myslím si, že pomoc je dobrovoľná, preto sa musíme štáty EÚ spýtať, koľko pomoci chcú poskytnúť a môžu. Všetko Otázne je, ostatné je len ilúzia a myslím si, že ľudia, ktorí opúšťajú svoju vlast, si zaslú, zaslúžia viac ako budovať len takúto ilúziu. I občania EÚ potrebujú jasno, a majú takúto požiadavku, aby to všetko bolo jasne vysvetlené. Takže spoločne potom bojíme za tento balík. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostane pán Ali. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Keď hovoríme o tejto zmluve medzi EU a Tureckom, mali by sme hľadiť na Turecko ako na dlhodobého strategického partnera. Našim cieľom bude presvedčiť tureckého partnera, že sa bude hľadať také riešenie, ktoré bude výhodné pre obe strany. Jediný spôsob, ako pri riešení tejto krízy prežiť, je spolupracovať a spoločne čeliť výzvam. V tomto kontexte pri riešení utečeneckej krízy je úlaha Turecka nevyhnutná. Preto je pre nás veľkým záujmom kvalitne spolupracovať s Tureckom. Nestačí len slubovať peniaze, ale čím skôr potrebujeme začať implementovať tento plán. Je to v záujme ochrany európskych hraníc. Dôležité je, aby sme mali celkovo jednotnú pozíciu voči Turecku v rámci EÚ. Je to dôležitá otázka bezpečnosti. Ďakujem. Pán Ferreira. Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, to, čo sa stalo na samite s Tureckom a čo sa udeje na budúcom samite EÚ, nám pripomína najtemnejšie obdobia európskych dejín. Milióny ľudí sú na ceste a Európa má priamu či nepriamu zodpovednosť za týchto ľudí. EÚ sa sústreduje na vojenskú mašinériu, aby sa zastrašovalo, aby sme vlastne odtiaľto dostali migrantov preč a tak ďalej. Je tu etická stránka, aj morálna stránka, na tu ako by sa zabúdalo. A posilňovanie intolerancie, rasizmu, xenofóbie, toto začínala jednoznačne cítiť a Európa sa dostala e, do veľmi nepríjemnej situácie a raz sa nám to vráti. Je to ako keby sme odsudzovali tie tisíce ľudí, aby sa inou formou snažili dostať do Európy a môže to viesť k ďalším tragédiám v oblasti Stredomoria. A potom, kto bude politicky zodpovedný? Pán Butikofer. Takzvaná utečenecká kríza je v skutočnosti kríza európskej súdržnosti, európskeho sebavedomia i európskej humanity. Summit EU-Turecko 7. marca ne, nepriviedol riešenie tejto krízy. Tá kríza pokračuje. V tejto debate to napríklad demonstroval podpredseda Dumbrovský, ktorý len veľmi namáhavo sa dotkol tejto témy a mal problémy ju skutočne spracovať a rovnako i zástupkyňa e, holandského predsedníctva, ktorá sa ktorá vôbec nepoužívala slova utečenci. Poznajú len neregulárnych migrantov. Jazyk môže byť oslobodzujúci, ale môže spôsobovať aj násilie. Kto vidí v utečencovi len e, nelegálneho migranta, ten sa rozhoduje pre druhú voľbu Spoločné európske riešenie, e, o tom hovoria všetci v súčasnosti. To dosiahla pani Merkelová. Ale Európa, ktorá nechce prijať svoju zodpovednosť, je to, tým stráca svoju globálnu silu a stáva sa Európou, ktorá stráca i svoj morálny kredit. Pani Galpelt. Vážený pán predseda, pán komisár, pani ministerka, ako povedal podpredseda Dobrovský, prinášame politické rozhodnutia a tieto majú svoje dôsledky a tie ocenia alebo vyhodnotia naši voliči. A tak je to správne. Prechádzame z jednej krízy do druhej. Hospodárska, demografická kríza a obrovský počet nezamestnaných v Európe a ešte navyše migračná kríza. Myslím si, že existuje do, mnoho dobrých príkladov, e, ktoré slúžia na to, že sa dá povedať, že sme dokázali krízy vyriešiť. Napríklad aj hospodárskú krízu. A preto si myslím, že aj teraz je dobré nájsť taký nástroj, ktorý nám umožní aj túto krízu riešiť. Som hrdá na to, že napríklad Maďarsko v roku 2010 e, teda začalo riešiť veľmi kvalitne a úspešne krízu. Naše makroekonomické výsledky sú udržateľné a môžem povedať aj to, že aj rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami e, sú a zda najmenšie. Potom sa dostávame k ďalšej otázke. Migračná kríza. Myslím, že táto dohoda, ktorá vznikla v pondelok, nie je dokonalá. Súhlasím e, s pánom Rojom, že sa nemáme sťažovať, ale hľadať riešenia. Treba v tomto smere podniknúť príslušné kroky. To sa e, týka napríklad aj uzatvárania hraníc, ale sú to ešte aj otvorené otázky a o nich treba hovoriť. Napríklad, ako riešiť otázku víza, vízovej povinnosti voči Turecku, alebo čo s Ukrajinou, ako riešiť tú výmenu jedného za jedného a čo s tými troma miliardami, ktoré máme vynaložiť. A nakoniec to bude 6 miliard, potom 10 miliard pre Turecko. A kde je záruka, že tieto prostriedky budú kvalitne využité? Nie je to krátkodobé eh, riešenie. Potrebujeme dlhodobé kvalitné riešenie a v záujme toho si myslím, že sme urobili správny krok. Ďakujem. Pani Gálpelc, je tu modrá karta na vašu adresu. Akceptujete? Ale prv, než e, príde táto karta k slovu, chcem povedať, že tá, je len, tá karta je len pre otázku, pretože viacerí poslanci využívajú modrú kartu, aby prednesli svoje príspevky, re, svoju reč. Hej? Takže poprosím, aby ste toto rešpektovali. Nech sa páči. A pán predseda, aj vzhľadom na to, čo ste povedali, ani ste nevedeli, akú otázku chcem e, položiť, ale chcem sa opýtať e, podpredsedu Európskeho parlamentu, ktorý z hodov okolností je aj podpredsedom e, strany pána Orbána. Vlastne pán Orbán prišiel s tým, aby sme z Európy e, nerob, teda aby Európa nebola e, len zrkadlom Maďarska. Ako Nechc, nemáme z Európy urobiť Maďarsko? Alebo máme ísť tým štýlom, ako riadi krajinu Erdogan alebo Putin? No, odpoveď. Vážený pán poslanec, upozornil som e, na to preto, ste nemali ani šajn, o čom budem hovoriť a už ste zdvihli svoju modrú kartu. Takže položili ste mi otázku, ktorú by ste chceli položiť asi predsedovi vlády, ale keďže to nie je, tak e, volíte túto cestu. Myslím, že ten pondelnejší summit je krokom správnym smerom. Ochrana hraníc a ochrana európskych hraníc to je dobrý krok. A myslím, že by bolo nezodpovedné e, vyjadrovať sa len úzko prso. Samozrejme, aj ochrana Maďarska je našim záujmom, aj vašim, aj našim záujmom, ale vieme, ako sme sa dopracovali sem, k tomuto bodu. To, čo ste povedali do roka 2010, to by som nechcela znova ešte vidieť v Maďarsku. Ďakujem. Ďakujem. Pán Piri, a pani Piri, pardon, ďakujem za slovo. EU aj Turecko sa navzájom potrebujú, aby našli spoločné riešenie utečeneckej krízy. Nede len o to, aby sa zastavil prílev utečencov, ale aby sa e, riešila situácia. A treba e, patrične riešiť aj ekonomických migrantov. Treba hľadať adekvátnu reakciu aj na humanitárnu krízu. Ako môže 28 lídrov EÚ prísť s plánom, že legálne E, cesty sa poskytnú len vtedy, keď e, sa bude riešiť aj otázka tých e, prevádzačov, tak ako sa navrhuje. EÚ sa dostáva do veľmi slabej pozície, keď s Ankarou je dialog vlastne mm, akoby jednosmerný. Migrácia najprv a potom ľudské práva. Myslím, že táto stratégia je veľmi nebezpečná pretože to postupne e, súvisí aj s tým, ako sa postupuje negatívne a tordo proti médiám v Turecku a ako sa potlačajú niektoré ľudské práva. A Európska únia nemôže odvracať zrak od toho, čo sa deje v jeho východnej časti Európy. Okrem toho otázka najzraniteľnejších utečencov. Tá je otázkou toho, ako budeme zdieľať tento balík Ďakujem. Pán Pietrovský. Ďakujem bardzo. Vbrev diplomatycznym... Ďakujem za slovo. Aj napriek tomu, čo sme očakávali na nedávnom samite a aj vo svetle obrovského neúspechu EÚ. Aj napriek tomu, že Donald Tusk sa snaží realitu pozmeniť, upraviť, keď hovorí, že nelegálna migrácia v Európe skončila. Pán Juncker hovorí, že summit bol úspechom a že je začnou revolúciou. Aj napriek tomu tvrdím, že Európska únia zlyhala. A v podstate len žiadame od Turecka, aby e, urobilo čo najviac a Turecko to využíva vo svoj prospech išlo o obchod za miliardy eur a napríklad ešte navyše Turecko požaduje viacej, aj pokiaľ ide o e, cestu ku členstvu v EÚ. Úlavy hľadá. Myslím, že by sme mali e, teda aj urýchliť tú výmenu jedného za jedného. Takže keď už hovoríme o takýchto výmenách, koľko ešte by sme mali očakovať v dôsledku tohto imigrantov tu v Európe? Ďalší rečník. pán Piotrovský. Dámy a páni, pardon, hovorí pán Weigl. Máme tu dočinenia nielen s morálnou otázkou, ale ide aj o otázku súcitu a pochopenia. Myslím, že je to aj úloha politickej zodpovednosti a aj kapacity, spôsobilosti Európy, a do akej miery dokáže riešiť takéto situácie. Bude to naša zodpovednosť potom, keď v dôsledku krízy na Strednom východe nedokážeme túto situáciu riešiť. Do akej miery teda dokáže EÚ akceptovať autoritársky režim Erdogana v Turecku a jeho postoje voči médiám, voči novinárom? Musíme samozrejme pripustiť, že dnes aj zajtra potrebujeme Turecko ako partnera ale toto nie je nejaký trhový obchod. To nie je biznis, ale je to mm, otázka záujmov Európskej únie. Mali by sme sa tiež sústrediť na svoje záujmy, ale len akceptovať záujmy Turecka. A už predtým vlastne mala Európska únia vyjadriť svoj postoj či Turecku jasne. Dohoda medzi EÚ a Tureckom chceme povedať, že v tomto zmysle treba zohľadniť aj ľudské práva. Koľko, koľko je cena jednej osoby potom, keď o nich hovoríme v tomto kontexte, ako e, prebehla dohodla tisícku, dve tisícky. A nevieme, čo to vlastne bude nakoniec. Jedna čierna diera, kde sa všetko stratí. Zaplatíme a potom zabudneme. A naozaj musíme brať do úvahy, v akých hrozných podmienkach týchto ľudia žijú a že utekajú pred vojnou. No, my proste zaplatíme faktúru a Turecko sa postará o špinovú prácu. Hej? Vyzerá to, ako by sa Európska únia e, pozerala inde, keď Turecko e, masakruje svojich vlastných kurdských občanov napríklad. Okrem toho je tu ešte aj ženská konvencia. A to sa týka E, Sýrčanov, Afgáncov a občanov ďalších krajín. Vieme, že to, čo sa dohodlo, je proti medzinárodným normám a jedného dňa sa to vráti. Ďakujem. Niedermayer. Pán Niedermayer, nech sa páči. Ďakujem. Začnem s migráciou Tureckom. Myslím si a súhlasím s predsedstvom, že iba európsky plán, ktorý sa bude vykonávať zo strany všetkých účastníkov, nás e, E, prinesú bližšie k riešeniu. Verím, že rokovanie aj s Tureckom je veľmi dôležitou časťou tohto plánu. Sú tam viaceré obmedzenia, e, ako aj predseda Weber už povedal, ale napriek tomu je to dôležitý e, element. Musíme ho, na prvom mieste mať naše hodnoty. Veľa ľudí rozpráva o peniazoch. Samozrejme tie peniaze, ktoré E, Turecku dáme, e, sú významné, ale sú aj odôvodnené, pokiaľ budú dobre využité. A netreba zabúdať, že dohoda s Tureckom je iba súčasť e, plánu. Uzatvorenie balkánskej cesty povedie k tomu, že sa budú používať iné cesty a treba byť na to pripravený. Po druhé, hospodárstvo. Už to spomínal aj komisár Dombrovskis. Situácia globálneho hospodárstva je veľmi dôležitá. Treba sa venovať aj tomu, čo sa deje na sve, vo svete, e, ako to vyzerá v Číne a tak ďalej, ale čo najviac je dôležité pre veľké hospodárstvo Európskej únie, hospodárstvo e, krajiny, e, to najdôležitejšie je domáca situácia, stabilita domáceho dopytu a investície. A toto je jediný spôsob, ako zabezpečiť našu hlavnú prioritu, teda tak, aby toto, toto hospodárstvo bolo Eh, kompatibilné s tými vecami, ktoré si my jej dohodneme. Európsky semester a jeho naplňanie je veľmi dôležité a v tomto má komisia plnú moju podporu. Posledná vec chcem spomenúť jednu tému, ktorá nie je na programe a to je situácia na východnej Ukrajine. Tam sa situácia zhoršuje, boje pokračujú, životy ľudí sú ohrozené a je to zóna nestability, ktorá je naozaj blízko Európskej únie. Treba na to viac reflektovať e, aj v našej politike, nemyslieť si, že e, bude ľahké normalizovať situáciu s Ruskom, hoci teda dôležitý partner. Pani Guillaume, ďakujem. Hovorí sa veľa e, slov o tomto samite. Niekto sa teší, niekto je smutný, ja som skôr smutná. Ten summit, ktorý bude teraz, e, ten o tom celé rozhodne. A pokiaľ uzavrieme balgánsku trasu, tak e, tú kalkuláciu, ktorú robíme, je nesprávna, pretože na jednej strane e, vlastne riešime Grécko, ale zároveň aj zhoršujeme situáciu v Grécku. Ako môžeme hovoriť o záchrane Schengenu, keď takýmto spôsobom ovplyvňujeme situáciu na hraniciach a potom spolupráca s Tureckom. Samozrejme, je to veľmi dôležitý partner v regióne, treba s ním spolupracovať, to je jasné. Ale tie riešenia, ak ich hľadáme mimo EÚ, mali by sme ich e, byť schopní nájsť aj v rámci EÚ. E, toto iba offloadujeme nejakým spôsobom alebo outsourcujeme riešenie krízy na niekoho e, vonku. A treba pamätať na naše princípy solidarity a vôbec na princípy ako také. Pokiaľ hovoríme o reinštalácii e, sírčanov e, e v Európe za každého, ktorý proste jeden za jedného, tá dohoda, to je veľmi nedôstojné, ako keby sme obchodovali s tými ľuďmi. To znamená, že jeden človek sa možno bude musieť utopiť alebo riskovať utopenie, aby sme druhého človeka e, prijali legálnym spôsobom, veď to je perverzné. A e, pokiaľ ide o e, princípy, treba na ne trvať, e, na nich trvať. To, čo sa deje v Turecku, vôbec nie je v poriadku, e, ako sa tam správajú k univerzitám, k médiám, akým spôsobom sa vyvíja turecká e, demokracia. Ďakujem. Honorevole Ďakujem pekne. Trebezius, pani Trebezius, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Merkelová skutočne mala pravdu. Naznačuje sa európske riešenie, avšak nie to, ktoré chcela dosiahnuť nemecká kancelárka. EU končí s politikou otvorených dverí. Viaceré krajiny povedali jasne, že Nemecko so svojím postojom je izolované a najmä Angela Merkelová, ktorá v septembri minulého roka otvorila hranica, ktorá odmietla rakúsky prístup, ale Rakúsko sa minimálne dohodlo s ďalšími krajinami regiónu. A teraz Turecko má prevziať úlohu, E, ktorú, pre ktorú sa Angela Merkel nechce svoje chra- brániť hranice. To nie je spojené ani s demokraciou, ani s právami žien a tiež e, e, Turecko stanovuje nové pravidlá pri slobode krajiny a s touto krajinou znova rokovať o vstupe je skutočne zaražajúce. Nemecko, ktoré rado druhým krajinám prikazuje, čo majú robiť, jednoducho ignoruje to, čo sa deje v Turecku. Otázka je, sú to len nemecké alebo i európske hodnoty, ktoré sú obetované v tomto prípade, aby druhy konali. Tak v každom prípade v, týmito krokmi Európa nemá budúcnosť. Ďakujem, slovo dostane pán Artui. Keď eh, eh, turecký eh, premiér na Európsky summit, tak možno čakal, že tam stretne európsku vládu, ale v skutočnosti pristal ako keby uprostred veľkého bazáru. Naši líderi sú neschopní e, o tomto rozhodovať inak ako z nejakého obchodníckého pohľadu. Cameron hovorí o tom, že sa nám vyhráža, že možno skončí mimo EÚ, teraz Turci sa nám vyhrážajú v úvodzovkách, že skončia nakoniec v Európskej únii, alebo tým nás vydierajú. Čiže aké budú výsledky takéto dohody? E, stále sme e, nevideli do, dobré nastavenie e, systému readmisie, systému stráženia hraníc. My predsa potrebujeme dôveryhodnú zahraničnú politiku, aby sme ukončili konflikt v Sýrii, dáme peniaze, veľké peniaze Turecku, ale čo dávame Libanonu, čo dávame Jordánsku, nič. E, čiže e, hambím sa za to, čo sme spravili, za túto bezmocnosť, ktorú preukazujeme. A ja dúfam, že Európa to ešte dokáže e, zvládnuť. Naozaj najbližší summit je historickým summitom. Onorevole Rangel, vi prego di rispettare il tempo a voi assegnato perché... Eh, poslanec Rangel, eh, nech sa páči a poprosím, eh, dodržte aj to časové obmedzenie. Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať, že dnes v čase, keď hovoríme o tejto téme práve bol vymenovaný nový portugalský prezident a na úvod veľmi jasne vyjadril isté hodnoty, ktoré by sme aj my tu mali obhajovať v tejto otázke, pokiaľ ide o utečencov. Konkrétne to sú tie humanitárne hodnoty a hodnoty, ktoré sme vlastne zjedili v rámci toho európskeho projektu. A poprvé to podľa mňa znamená, že musíme privítať ľudí humanitárnym spôsobom, musíme e, vyjadriť podporu Grécku a teší ma v rámci toho stretnutia rady, že konečne nejaké financie budú mobilizované na to, aby Grécko pomohli s to veľkou výzvou, ktorá tam momentálne je. A takisto bolo dôležité uznať, že NATO v rámci jeho núdzovej reakcie bude sa snažiť zabezpečiť kontrolu hraníc. A ešte dôležitejšie je, že 17. a 18. marca na stretnutí rady konečne začneme pracovať aj na téme nejakej spoločnej e, pobrežnej e, stráže a hraničnej e, stráže. To je veľmi dôležité v rámci našej bezpečnosti. A Nedávno tu bol preskum Bertolmanovej nadácie, kde bolo povedané, že 79% Európanov sú alebo je za vytvorenie takéto európskej hraničnej a pobrežnej stráže chcú e, nejaký spoločný prístup k, azylovému, k azylovej politike. Čiže nie je nejaký zdieľaný prístup alebo národný, ale spoločný, spoločný európsky azylový e, postup alebo politiku, ktorá by sa e, týkala všetkých 28 členských štátov a nie iba dvoch alebo troch. Čiže 70 až 80 ľudí a to v celej Európe takýto E, postup e, podporuje, napriek tomu, že sú isté krajiny, napríklad tie vyšegrádske, ktoré sú neochotné vstúpiť e, do takéto schémy. Dokonca aj v tých krajinách je podpora podobná 60 až 80 Takže aj na ďalšej rade by sme mali tieto naše hodnoty obhajovať viac bezpečnosti a viac ľudskosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani poslankyňa, to ja. Ďakujem. Európa je rozdelená, preto je sl- slabá. A keď e, rokuje s Tureckom, tak rokuje z pozície slabosti. E, prichádzajú vlny utečencov do Európskej únie. My e, čelíme tým istým problémom, ktoré sme mali historicky tiež a nemôžeme teraz e, nedostať našim zodpovednostiam a nejakým spôsobom toto e, outsourcovať na iných ľudí, aby oni riešili túto tému utečencov. Samozrejme sú to kontroverzné témy, pokiaľ ide o prerozdelenie prosím rada, aby ste počúvali to, čo teraz hovorím. E, tá relokácia, to prerozdeľovanie je veľmi dôležité. Ak chceme e, dostávať e, privážať teda ľudí z učenských táborov v Turecku, tak to bude možné iba vtedy, ak ten systém bude nastavený dobre, musíme byť odpovední, musí to, musí dobre nastaviť európske inštitúcie. A chcem povedať zástupcom holandského predsedníctva, že Takisto veľmi dôležité, aby sme, si pamät, aby sme pamätali na to, že sú mnohé utečenci, ktoré už tu sú a ktorí nemôžu byť poslaní naspäť do Turecka. A sú mnohí, ktorí sú už v Grécku a ktorí prešli cez e, no, prešli hroznou situáciou, e, zažili hrozné veci a bolo by šokujúce posielať ich naspäť, ako keby sme ich, nás, ako keby sme ich posielali naozaj mm, tam, kde v žiadnom prípade nesmú skončiť. Ďakujem pekne, ďalej pán Zahradil. Ďakujem, mám dve poznámky k tomu samitu. Najprv jedna pozitívna vec. Je dobré, že konečne tu vidíme snahu oddeliť utečencov zo Sýrie od utečencov z iných krajín. Aj sa snažíme oddeliť vojnových utečencov od tých čisto ekonomických utečencov. A že takisto tu vidíme konečne snahu spraviť niečo preto, aby milióny ľudí, ktorí už sú v Turecku, to je 3 milióny ľudí, aby sa nevydali na cestu do Európy. To je pozitívne. To, že budú mať prístup na pracovný trh v Turecku je dobrá správa. To, že to bude Európu niečo stať, to je celkom jasné. Ale myslím, že musíme urobiť všetko preto, aby títo ľudia zostali tam, kde už sú a aby sa v masových číslach nevydávali do Európy. To je dobré. Čo je zlé? Je tu tá snaha nejakým e, spôsobom vymieňať jedného utečenca za jedného iného, teda jedného, ktorý je v Turecku, e, za jedného, ktorý už je niekde inde. Čiže vracajme sa k nefunkčným kvótam, je to opäť snaha porušiť e, suverenity suverenitu štátu, e, dokonca ani ten princíp, na ktorom sa dohodli e, minulý rok, e, sa tým nedodržuje. A teda sú to iba slova solidarite, spoločných riešeniach a skúsenosti. Je to sociálne inžinierstvo a také niečo je nepriateľné. Ďakujem. Honorevole Sommer, Poslanec Somer, poslankyňa Somer, pardon. Vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, máme spoločnú politiku azylovú a migračnú politiku a príslušné zákony. Problém je, že mnohé členské krajiny nie sú pripravené pridržiavať sa platného európskeho práva, ktoré sami odsúhlasili, odmietajú sa dodržiavať medzinárodné právo, jednoducho ho ignorujú a preto sa nachádzame v situácii e, s utečencami, v akej v súčasnosti sme. A v tejto situácii sme odkázaní na túto ponuku Turecka zadržať utečencov, vracať ich späť a vymieňať ich. Je to diabolský plán? Je to v súlade s medzinárodným právom? A aké právo, práva musí, akých práv sa musí zdať samotná Európska únia e, pri tom, tejto dohode. Je to biedný obraz. Ale tento biedný obraz možno pripísať tým členským štátom, ktoré odmietajú solidárnu politiku. Na prvom mieste uvediem Rakúsko, ktoré spustilo celú kaskádu s tým, že odmietlo prijať ľudí, ktorí hľadajú pomoc. Je to proti medzinárodnému právu. A samozrejme, Turecko požaduje protivýkon, to je jasné, aj my by sme to žiadali v danej situácii, ale, milí priatelia, ďalšie 3 miliardy eur. Znie to veľmi veľa, ale keď si uvedomíme, koľko peňazí už tieklo do Grécka, 6 miliard eur, je to nič oproti tomu a 6 miliard eur je úplne nič oproti tomu, že my by sme mali prijať všetkých týchto utečencov. Áno, nie je to žiadne pekné riešenie platiť, aby utečenci neprichádzali masovo do Európy, ale zrejme to iné, ináč nepôjde. Pravicovi populici, populisti, ktorí i tu majú plné ústa, tí uh, doviedli Európsku úniu do tejto situácii a to sú extrémy, ktoré sú spolu zodpovedné za to, že naša Európa je v tejto situácii. A milí priatelia, je úlohou tohto parlamentu postarať sa o to, aby táto dohoda, ktorú Turecko uzavrelo, ktorú chceme uzavrieť s Tureckom, je zrejme jediným východiskom a treba ju bola v súlade s našimi hodnotami. My sme zodpovední v Európskom parlamente, bez nás žiadne na liberalizácia víz, bez nás žiaden vstup e, Turecka. Za to nesieme zodpovednosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Zipel ako zaobchádzame my s utečencami i mimo Európy e, sú bezpečné miesta e, pre utečencov, avšak e, závery samitu naznačujú, že Európa sa zatvára. Balkánska cesta je zatvorená, utečenci sa pošlú naspäť do Turecka a naopak prijatie do Európy je úplne otvorené európske štáty spôsobujú, že sme vydierateľní. A Turecko to využíva. A prečo? Pretože národní politiky, pravicové strany e, idú smerom doprava, namiesto toho, aby jasne sa zasadzovali za demokraciu, za ľudské práva a odhľadnúť od mnohých občanov, ktorí tiež sa zasadzujú a v voľnom čase pomáhajú tečencom. Budúci summit musí priniesť výsledky. Výsledky humánnej utečeneckej politiky a únie slobody, demokracie a dodržiavania ľudských práv. Ďakujem pekne. Slovo dostane pani Šujca. Ďakujem pekne za slovo. Čo ja môžem povedať je, že v súčasnosti v médiách máme pozitívne správy o tom, že balkánska trasa bude postupne uzatvorená, pretože moja krajina sa nachádza na tejto trase. Na tejto ceste musíme si však plne uvedomovať, že je to veľká humanitárna tragédia a nemáme dôvod sa dnes radovať. Pán Tusk povedal, že vyzval utečencov, aby neprichádzali do Európy, aby neplatili pašerákom Kolegovia, tu však nehovoríme o počtoch, hovoríme, musíme hovoriť o mužoch, ženách, deťoch a ja by som e, to nenazvala jednoduchým dílom, dohodou. Je, to, e, je potrebné ju ďalej dopracovať na budúcom samite a dúfam, že sa to podarí. E, nie je to však bianko šek, pretože vieme, čo sa v Turecku deje. Mali by sme oddeliť otázku rokovaní Turecka s Európskou úniou o vstupe. Musíme toto oddeliť od otázke migračnej otázky migračnej e, krízy. Musíme špecifickú pozornosť venovať e, problémom s médiami. Napríklad ja súhlasím s tým, že imigrácia by mala byť zlegalizovaná a v súčasnosti hovoríme o 6 miliard, miliard, o 6 miliardách, ktoré by mali byť poslané Turecku. Myslím si, že by to mal, mala byť najlepšia cesta. Iné postupy by boli chybné. Musíme sa vrátiť e, ku kontrole vonkajších hraníc Európskej únie a myslím, že v súčasnosti už ideme smerom ku konkrétnemu riešenia. E, v opačnom prípade by to nebolo dobre, pokiaľ ide o Grécko. Myslím si, že musíme pomôcť Grécku. Grécko nemôže zostať izolované. Musíme mu pomôcť, aby, sme, aby vyriešilo problémy. Ďakujem pekne. Pán Papadakis. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, je to jasná ukážka slabosti Európskej únie nájsť jasnú odpoveď na túto krízu. A Turecko, ako aj európske krajiny, prispeli k tomu. E, skutočne je žalostné, že Európska únia je vydieraná v súčasnosti zo strany Erdogana a jeho politiky. Orientálny bazár e, vstúpil do hry, ktorý sa snaží všetko vyrokovať s službami a proti službami a je to preto, že Európska únia sa nepridržiava tých hodnôt a základu, na ktorom je postavená. Solidarita už neexistuje. Jediné, čo ešte tu máme, sú národné záujmy a preto prichádza k uzatváraniu hraníc, budujú sa múry a e, ľudia prichádzajú v mori o život. Aby sa tu našlo skutočné riešenie, potrebujeme politickú úniu, v opačnom prípade hrozí rozpad Európskej únie. Mnohí euroskeptici eh, v súčasnosti eh, cítia, že eh, im daná situácia dáva za pravdu. My musíme legálnym spôsobom cez pevninu umožniť príchod migrantom, aby konečne pašeráci neprofitovali. Ďakujem. Ďakujem pekne, slovo dostane pán Kapa Lojanis. Ďakujem pekne. Utečenecká problematika nie je len európsky problém, je to medzinárodný problém a je potrebné nájsť európske riešenie a zároveň i medzinárodné riešenie na základe rozhodnutia OSN. Táto kríza sa rieši hysterickým spôsobom a to je tiež e, dôvod, pre ktorý potrebujeme viac Európy, potrebujeme lepšiu Európu, hĺbšiu Európu, ako i posilnenie našich demokratických inštitúcií, ako i uh, demokratickú a menovú integráciu. Nemôžeme vystaviť uh, Biankošek Turecku. Turecko nemôže tu jednať ako na orientálnom, orientálnom bazáre, je potrebné mať partnerský vzťah vo všetkých oblastiach a to v úzkej spolupráci so všetkými členskými krajinami. Dôležité je zároveň chrániť európske vonkajšie hranice. Na, sa, na samite sa tiež hovorilo o práve, morskom práve, medzinárodná konvencia, e, ktorú podpísali všetky členské štáty ale toto morské právo nikdy Turecko nepodpísalo a my musíme sa vrátiť i k pravidlám Schengenu. Čo robia e, vyšegrádske krajiny? Európske právo je ohrozené, musí sa dodržiavať a je dôležité, aby v rámci Európskej únie sa prijalo politické rozhodnutie, rozhodnutie, ktoré, ktoré bude tiež e, zahrňať solidaritu krajín voči krajinám, ktoré sú najviac postihnuté. Európska únia videla, vidí, e, čo sa deje v Idomeni. Čakáme na to, že summit 17. a 18. marca konečne spôsob, príde s riešením uh, e, uh, diabolie v detailoch, to pán Juncker uh, s pani Merkelovou povedali. Slovo dostane. Slovo má pani Garcia Perez. Ďakujem za slovo, pán predseda. Asi pred týždňom sme si vypočuli eh, pána Taska, kde vyzýval migrantov, aby neprichádzali do úvahy. A teraz vlastne vieme, o čom to je. Tá neschopnosť riešiť utečenskú krízu za celé mesiace kulminuje riešením, ktoré porušuje ľudské práva. S ľuďmi sa tu narába, ako by to bol tovar. A zdá sa, ako by sme strácali e, súdnosť a samozrejme aj milióny eur. Vieme, že ľudia umierajú na našich plážach a otcovia strácajú svoje deti na týchto cestách. A aké riešenie našli e, e, ľudia, ktorí vedú naše štáty, naši lídry, že tí ľudia, tí utečenci sa vrátia do Turecka. Prosím vás, zamyslite sa aj nad ľuďmi a vráťte Európe aspoň tú trošku dôstojnosti. Ďakujem. Slovo má pán Kelly. Keď počujem to, čo tu prebieha, zdá sa mi to ako úsmavné. Keby neexistovala EÚ, čo by sa dialo v súvislosti s migrantmi? Riešili by to jednotlivé krajiny? Tiež by sa snažili dohodnúť s Tureckom? Alebo by OSN tiež e, poskytlo tých 6 miliard Turecku a nie len by proste <laughs> vyjadrovalo svoje verbálne stanoviska? Tak <laughs> predsa máme pred sebou problém, ktorý treba konkrétne riešiť. Hovorí sa tu o systéme dohody jeden za jedného. Aspoň to je nejaké úsilie, ako situáciu riešiť. Dohoda jeden za jedného nie je, je to predsa len právny spôsob riešenia, je bezpečný, nie je nebezpečný a myslím, že toto tiež treba brať do úvahy. Viem, že 17. marca čo náhodou je ešte aj u nás e, Sviatok v Jirsku, Deň svätého Patrika. A myslím, že pre nás to bude významné tiež, aby nás to inšpirovalo k novým riešeniam. Dostávame sa k potrebe hraníc že tie majú byť kontrolované a bezpečné. Nemôžeme v rámci EÚ umožniť voľný pohyb osôb, keď si nebudeme chrániť vonkajšie hranice, či vo vojnovom čase alebo v čase mieru. Samozrejme je tu otázka kvót. Ak členské štáty povedia, že je tu maximálny počet, ktorý dokážu prijať, tak potom vlastne od toho sa bude odvíjať, čo môžeme robiť. Myslím ale, že sa začíname uberať správnym smerom a dúfam, že Európska únia sa dostane tam, kde dokáže naozaj konať. Ďakujem. Obávam sa, že už veľmi časovo meškáme, preto už nemôžem umožniť žiadne modré karty. Ospravedlňujem sa. Poprosím, aby ste dodržiavali rečnícky čas. Ďakujem pekne. Mm, pokiaľ ide o ten summit e, budúci týždeň, e, tak sme to dopadnúť tak, že my si povieme, že budúcnosť Európskej únie závisí od Turecka. Proste treba e, konať zodpovedne a nemali by sme si myslieť, že táto utečenská kríza sa vyrieši tak, že ich budeme vrácať naspäť do Turecka, pokiaľ doteraz sme e, to nevedeli jasne, tak ten e, posledný summit by to jasne mal ukázať podľa mňa. A pán Obrovský už povedal, že treba overiť, v akom stave je aj Európska únia. Proste treba spraviť taký nejaký most, aby e, sme e, tie úsporné politiky už konečne e, netlačili násilu, aby sme mohli tých utečencov nejakým dôsledným spôsobom medzi nami e, privítať a aby sme podporili aj našich európskych občanov po to, čo sa veľa rokov iba škrtalo, škrtalo, proste treba si požičať a spraviť to. A žiadam teda, aby sme boli solidárni a to si bude vyžadovať aj schopnosť poži- požičať si peniaze a financovať túto solidaritu. Ďakujem pekne ďalej, pán Kristofolu. Pán predseda, myslím, že tento parlament, ktorý zastupuje jednotlivé štáty, by sa mal vyjadrovať jednoznačne, nielen cestou teórií alebo nejasných slov. Musíme pripustiť, že problém utečencov nie je to len európsky problém. Netýka sa to len európskych krajín. Je to problém medzinárodného charakteru a všetky krajiny sveta by mali Európsku úniu podporiť. Predovšetkým ide o to, aby sme zvyťazili nad euroskeptikmi, ktorí poukazujú na tento utečenecký problém a hovoria, že to povedie k rozpadu EÚ. Pokiaľ ide o Turecko, čo urobilo Turecko v súvislosti s utečencami? Turecko e, vlastne bolo a je súčasťou problémov vzhľadom na svoj postoj. Tá vnútorná dohoda e, o obmedzení e, prúdu utečencov do Grécka, to sa zo strany Turecka v podstate nerešpektovalo doteraz. Tak si predstavte, že Turecko vlastne sa správa tak, že vydiera Európsku úniu a zneužíva tento humanitárny problém na to, aby si e, riešila svoje problémy a aby Európa voči Turecku prišla s ústupkami. Napríklad otvárenie ďalších kapitol v rokovaniach o e, vstupe do EÚ. A nakoniec vieme, aké sú tam hodnoty a postupy EÚ. A tie treba proste rešpektovať. Takže tu by sa malo odmietnúť zo strany EÚ e, to, že sa otvoria ďalšie kapitoly, ak Turecko nebude dodržiavať napríklad aj protokol z Ankary a ak neuzná Cyperskú republiku. Ďakujem. Slovo má pán Müller. V pondelňajší summit zdá sa, že poskytuje určitý model riešenia. Uvidíme, ako dopadne riešenie potom 17. 18. marca na úrovni rady. Grécku treba pomôcť. A pokiaľ ide o dohodu e, s Tureckom, tam skutočne sú aj kompromisy, ktoré sú ťažko priateľné. A všetko je to len preto, lebo tu chýba e, patričná politická odvaha. A, že treba vystúpiť e, proti egoizmu aj zo, na zo strany niektorých členských štátov, ktoré brzdia E, spoločnú európsku utečeneckú politiku. Hovorí sa, že EÚ je neschopná a pritom samo tieto štáty majú svoje politické záujmy a nechcú akceptovať spoločné riešenia. Ale nie inej cesty, len solidárne rozdelenie utečencov medzi krajiny a zaintegrovanie týchto utečencov do spoločnosti v rámci EÚ budovanie plotov a uzatváranie sa nie je tou správnou cestou. Ďakujem. Slovo má pán Kelam. Pondelňajší summit bol najlepším riešením, myslím. Dôležité je, že sa migranti dostanú pod kontrolu. A budeme vedieť, kto je kto. Taktiež je to otázka toho, aby sa e, riešila otázka obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva. A toto všetko ešte nestali, nestačí. Chcel by som vyzvať radu, aby sa viac sústredila aj na tieto otázky utečencov zo Sýrie. Po druhé, efektívna ochrana vonkajších hraníc EÚ to nemá zostať len prioritou, ale má sa skutočne realizovať. Čiže, samozrejme, je to o peniazoch a spolupráci. Rovnako, myslím si, by sme sa mali pripraviť aj na ochranu severovýchodných hraníc EÚ. Sú milióny ľudí v Rusku napríklad. Už varovania boli z tej strany. Rusko sa môže tiež pokúsiť destabilizovať EÚ z dosť neočakávaného smeru. Po tretie, Eh, ochrana dát ako celý balík. Pani ministerka, povedali ste ešte vo, eh, v septembri, teda pardon, v decembri, že tieto otázky sa budú riešiť. Všetky praktické opatrenia a ich implementácie, ktoré sa týkajú jednotného digitálneho trhu, toto sa odkladá vlastne až do leta, kým rada nepríjme konkrétne rozhodnutie. Ale nakoniec to, čo sme videli teraz v pondelok, je aj otázkou blokovania a rozhodnutí o dohode PNR. Takže vyžaduje si to naliehavé riešenie. Ďakujem. Slovo má pani Jotová. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán Tusk povedal, že nezákonná migrácia sa skončí. Ale toto malo len akoby upokojiť európskych občanov. Dohoda s Tureckom neobmedzí tie migračné tlaky. Uvidíme, ako dopadne zasadnutie rady, ale zároveň utrpenie ľudí pokračuje. A tá politika, ktorá sa uplatňuje, je ako keby sa hasil požiar, ale nie je efektívna. Ako dopadne táto e, nová schéma, ten model jeden za jedného, uvidíme, ako to bude fungovať, ale vyzerá to tak, že Turecko hazda e, zníži ten migračný tlak na Európu, ale v podstate vieme, že v Turecku existuje paralelná ekonomika, ktorá posilňuje a podporuje tieto aktivity obchodovania a prevádzačstva. Ďalší rečník, pán Levandovský. Máme dosť informácií o tom, čo sa deje na migračnom fronte a ekonomickom fronte. Vieme, aký postoj európskych inštitúcií. A tu dochádza k ohrozeniu od EU. Fakt je, že migračná politika sa stala obeťou toho, že sa hrozby zle vyhodnotili. Najprv sa to týkalo východnej hranice, potom tie signály zo Stredomoria sa nebrali dosť vážne. Napríklad to, čo bolo na Lampeduse, to Lampedusu nechala EU, proste nech si to rieši sama. A potom mnohí Sýrii, občania Sýrie e, sa ocitli v Turecku, v Libanone a v Jordánsku. A teraz nakoniec vidíme, že tu je potrebné spoločne európsky reagovať na túto krízu. A hovorí sa o záchrane šengenského priestoru. A je teda potrebné skonkretizovať aj spoluprácu s Tureckom a je to aj v záujme Grécka. Sú tu určité príležitosti na politické riešenie krízy v Sýrii. Pán Tusk povedal, že sa ukončili dni nezákonnej migrácie do eur. Myslím, že to už bolo na čase. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Ujhej. Ďakujem za slovo. Štruktúra EÚ poukazuje na to, že sme v kríze. A teraz už 3,5 hodiny rozprávame o e, jednom pondelňajšom samite <laughs> a pritom nikto z nás tam nebol. Možno tam nebola ani ctená pani ministerka a dokonca ani pán podpredseda komisie neboli prítomní. A pritom na začiatku sme od nich dostali také vyjadrenia, na základe ktorých nevieme vyhodnotiť, čo sa vlastne stalo na tom samite. Často má človek taký pocit, že keď si radšej prečíta niečo eh, v novinách, lebo sa dozvie viacej než tu. Takže keď napríklad tam bol niekto z komisie, možno aj pán Juncker, by tu mal byť osobne, aby nám proste eh, mohol o tých veciach povedať niekto, kto tam skutočne bol lebo zatiaľ v podstate hovoríme len o to, že Únia sa nachádza v najväčšej kríze od e, skončenia druhej svetovej vojny. Takže myslím, že to naozaj je vážna situácia. Ďakujem. Slovo pán Valenciano. Pani Valenciano, pardon. Ďakujem za slova. Chcem povedať, že naozaj je polutovanie hodné, že pán predseda Tusk a predseda komisie Juncker nie sú tu prítomní. Naozaj, mnohí z nás, čo sme tu, sme si vedomi, že Európa neplní to, čo určujú zásady politiky e a povinnosti EU. To, čo nám ponúka rada, mm, je vec, ktorá má pochybný právny základ a Povedzte pátujem, prosím, predsedovi Tuskovi, že tento text, ktorý tu mám pred sebou, nehovorí vôbec o rešpekte voči ľuďom a rešpektovaní ľudských práv. Jediný záujem tu vidím v tom, že rada, aj komisia a členské štáty, aby počuli, že tu sú osoby, ktoré myslia na nich, že nie sme egoisti že tu je aj iná Európa, než na akú poukazujete vy a akú vykreslujete na zasadnutie hrady. Ďakujem. Carlos Riňo má slovo. Ďakujem za slovo. Rada sa sústredila na migráciu a priority na, zamerané na rast, konkurencieschopnosť a tak ďalej. V tomto zmysle samozrejme je dôležité správne situáciu diagnostikovať. Vieme, že tu je kríza, politická, ekonomická, sociálna anémia v rámci EÚ a to je problém, ktorý by sa bol mohol riešiť solidaritou, kooperáciou a neriešilo sa to, tak sa dostávame do krízy identity. V rámci európskeho semestra napríklad tam vyslovuje komisia aj odporúčania pre členské štáty a predovšetkým pre tie krajiny, ktoré sú vystavené tomuto asymetrickému šoku a tam práve že chýba vnútorná koherentnosť sústreďovať sa na vzdelávanie, výskum, e, hodnotové reťazce a boj proti makroekonomickým aspektom nerovnováhy. To sú dôležité veci, ale nestačí len slepo e, škrtať veci. Treba medzi štruktúrálnymi reformami nájsť aj súvislosti. A vízia a líderstvo, to je to, čo tu potrebujeme v rámci EÚ, aby sme dokázali riešiť tieto výzvy. Ďakujem. Ďalší rečník, pán predseda, verím, že e, e, dohoda s Tureckom povedie k ozaj operatívnym, konkrétnym krokom. Turecko a EÚ majú rôzne, niekedy až úplne odlišné záujmy, pokiaľ ide o vzťah medzi nimi, aj vo vzťahu ku e, Sýrii a k utečencom. Táto realita sa ale zahmlieva a bohužiaľ sa potom niektoré tie e, aspekty zvýraznia jedným alebo druhým smerom a je to na úkor pokroku v riešení situácie. Turecko chce dosiahnuť pokrok, vážny, výrazný pokrok e, smerom ku členstvu v EÚ. Ja sám e, mám dosť opačný postoj. Pokiaľ ide o turecký, respektíve kurdský separatizmus, vieme, aká je situácia, ako sa to rieši v Turecku. Turecko prezentuje tzv. jednotný front, ale mali by sme nazvať veci práv, pravým menom. Ďakujem. Slovo má pán Pikola. Ďakujem za slovo. Po šiestich rokoch vojna v Sýrii sa stala najväčšou humanitárnou krízou po druhej svetovej vojne. Tento problém vytvoril ďalšie nové problémy aj v súvislosti s fungovaním Európskej únie. Dôležité je, že už teraz sa rokovania stávajú konkrétnejšími a že vzniká plán, ako riešiť utečenskú krízu. Ako riešiť boj proti prevádzačom. A myslím, že toto by nemala byť prežitosť pre manipuláciu humanitárnej krízy pre nejaké konkrétne záujmy. Pokiaľ je to Turecko, a riešenie ľudských práv, tam sa to dramaticky zhoršuje zo dňa na deň. Takzvaná balkánska trasa sa teraz uzavrela a ľudia ostávajú zablokovaní na macedonských hraniciach. Krajiny na hraniciach EÚ e, sú pod veľkým tlakom. Ďakujem za slovo. Pani Jill. Takže máme ďalší sami, ďalšiu dohodu a ešte stále sa nepribližujeme k samotnému riešeniu utečenskej krízy. Namiesto toho, že by sme riešili konkrétne problémy, napríklad e, tie, ktoré majú, ktorým čelia krajiny na vonkajšej hranici Schengenu, napríklad Grécko, tak sa hľadajú iné riešenia. Tá cena, ktorú sa zaplatí, e, to nie je len ve vrách, ale ide o kompromis e, za to, že sa získajú nejaké politické výhody. Prečo sa tvárime, že nevidíme napríklad e, tvrdé zásahy proti e, médiám zo strany tureckých orgánov? A že turecká e, armáda zasahuje proti, proti obyvateľstvu tureckému v východnej časti krajiny. Tvrdiať, že PKK je vlastne teroristická organizácia to, čo robíme e, teraz, môže viesť ku neopraviteľným škodám na dôveryhodnosti EÚ. Ide o to, aby sme v susedstve trvali na dodržiavaní pra- zásad právneho štátu a spravodlivosti. Slovo pán Gramatika Kes. Ďakujem za slovo. Sme svedkami veľkej tragédie v súvislosti s utečencami a Teraz sa hovorí mnoho, ale koná málo. A určite riešenie musí zahraňať aj Turecko. Avšak Turecko doteraz neuplatnilo vnútornú dohodu a, vznik, a vznikajú z toho ďalšie dôsledky a ako by mala reagovať Európska únia. Európska únia by mala prevziať zodpovednosť za utečencov, aj keď je teraz e, situácia veľmi vážna napríklad na greckých ostrovoch. Spolupráca s Tureckom je podmienkou, bez ktorej to nepôjde, čiže kondício sine qua non. Jean-Paul Sartre povedal, že ak nemôžeme využiť naše oči na to, aby sme videli, budeme ich potrebovať na to, aby sme plakali. Slovo má pán Post. Pán, pardon. Pani Prost. Myslím, že pani Merkel povedala, že to bol dobrý deň, pokiaľ je rokovanie s Erdoganovým režimom. Včera bol dobrým dňom pre obchodníkov na tureckých bazároch, dobrý deň pre ob- obchodníkov s ľuďmi, pre prevádzačov. Vieme, že teda keď sa budú ľudia posielať e, naspäť do Turecka, utečenci, je to, pripomína mi to ako obchodovanie s otrokmi ako by to neboli ľudské bytosti. Proste nezdá sa, že kolegovia e, pani Merkelovej budú e, pripravení všetko akceptovať. Je tam dokonca aj možnosť veta. Včera nebol teda dobrý deň a myslím, že pre ľudské práva už dávno nezažívame dobré dni. Hovoríme o múdrosti a zodpovednosti a nechceme byť e, rukojemníkmi pána Erdoganta. Και το γεγονός ότι ήταν πρωταγωνιστές τεράστιων προσφυγικών... Ďakujem veľmi pekne. Tento enormný problém s utečencami dostať pod kontrolu bude mimoriadne náročné. Čo je dôležité, sú prostriedky štrukturálnych fondov, ktoré zohrávajú úlohu pre členské štáty, ale takto nevyriešime túto otázku. Mnohí vidia, že pri tejto dohode s Tureckom sa dosiahlo niečo, čo sa nedá presadiť v praxi. A úloha pána Erdogana v Syrii a v celom regióne sa tým vôbec nezohľadní. Nevidíme tiež, nevnímame situáciu ľudských práv v Turecku. Problém je spojený s utečencami a s tým, ako politická a právna kultúra v Európe má prežiť. My v Grécku sme zažili, že sme v ťažkej ekonomickej situácii a teraz máme 100 tisíce utečencov a solidaritu nemožno dať a la carte, najmä ide o to, aby solidarita bola preukázaná dennodenne. Ďakujem pekne. Ďalej, každý aj. A poprosím vás, buďte sruční. Pani Čadrova, nech sa páči. Vážený pán komisár, vážená pani ministerka, je dobré počuť, že tento rok očakáva Európska únia aspoň mierny rast hoci niektoré štáty ešte svoje úlohy musia splniť. Je nutné vidieť, ako európska politika k tomuto rastu prispieva. Aj v tomto roku musíme prijať opatrenia legislatívnych finančných nástrojov, ktoré budú podporovať zamestnanosť a rast. A teraz k tej dohode s Tureckom chcem povedať, že považujem ju za nevyhnutnú, ale nesmie byť vnímaná ako nejaké samospásne jediné riešenie. Musíme sa ďalej snažiť o mier na Blízkom východe o pohraničnú stráž pre vonkajšiu hranicu Európskej únie. Bola by som rada, keby pri rozhodovaní o alokácii 3 miliard do Turecka Európska komisia a takisto členské štáty vedeli, ako budú tieto prostriedky využité. Mali by ich mať pod kontrolou. Princíp výmeny jedného za jedného ja osobne považujem za snahu zabrániť nelegálnej migrácii a podporujem ho. Honorable Gomez. Ďakujem. Ďalej, Ana Gomeš. Turecko by malo byť súčasťou riešenia pre túto krízu, ale je práve že súčasťou problému. Nielen tým, že e, manipuluje tú otázku pašovania, ale posilňuje aj násilný konflikt v jeho južnom regióne, aj v Sýrii a v Iraku. A to rada ako keby odignorovala a nechala sa vydierať prezidentom Erdoganom. A má pocit, že môže outsourcovať európske právne a e, morálne povinnosti voči utečencom smerom na Turecko tým, že namiesto toho dostaje, bude sa riešiť e, vízová facilitácia a nebudú sa e, dodržiavať kodanské kritéria v Turecku a naopak Turecko bude vykonávať represiu voči tureckým občanom, médiám, voči Kurdom a takisto voči Kurdom aj v Sýrii, ktorí veľmi odvážne bojovali doteraz proti islamskému štátu a iným skupinám. Čiže e, naozaj sa takto e, handrkovalo a dopresovali sme sa k takému bazarovanému systému jedného sírčana za druhého sírčana. A to je nedodržiavanie princípu non-refoulementu. Ako teda môžete hovoriť o právnom štáte, tu komisia, rada a o ľudských právach, keď e, takýmto e, spôsobom chcete priškrtiť e, Grécko a budete e, e, s týmito ľuďmi nakladať ako so zvieratami na hranici medzi Macedónskom a Gréckom. Nech, sa páči, pán Tomasič, ďalej. Pani Tomasič. Migrantské kríze, hovorím, ako sa problém mora riešavať na njeg... Ďakujem pekne. Hovorím o začiatku, že tento problém treba riešiť e, v zdroji v Syrii, v Iraku a teda utečenci majú byť e, príjmaní v rámci spoločných dohôd e, s partnermi e, z okolitých krajín. Súčasná dohoda s Tureckom by bola dobrým riešením alebo krokom dobrým smerom, ak by Turecko bolo partnerom, ktorý, ktorému by sme mohli dôverovať. Naozaj Turecko akceptovalo veľký počet sírskych utečencov, to treba uznať, ale zároveň je jasné, že Turecko využíva túto krízu na také politické vydieranie, aby podporovalo e, a posilňovalo svoje geopolitické záujmy. Problémy, ktoré v Európskej únii máme kvôli krízi sú výrazné, budú sa ešte zväčšovať. Nemôžeme očakávať, že Američania a Rusi budú rovnako motivovaní, aby tento problém vyriešili, tak ako sme motivovaní mi podľa mňa prišiel čas, e, aby európske krajiny ukázali, že tento problém dokážu koordinovane vyriešiť a liderským spôsobom vyriešili situáciu na Blízkom východe. Ďakujem pekne ďalej, e, pán, Jagorč, pán Jagorčič. Bolie. Ďakujem e, pekne. Táto dohoda je dobrá. Je lepšie mať polovičnú dohodu ako tú anarchiu, ktorú sme videli v posledných mesiacoch a rokoch. Eh, vieme, čo sa deje na balkánskej ceste, videli sme, akým spôsobom sa ľudia na tej balkánskej ceste eh, správajú. Vieme, že niektoré krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, napríklad Macedónsko alebo Srbsko, urobili toho viac ako členské štáty Európskej únie. Videli sme, že niektoré krajiny e, dali dokonca ostanty drôt, e, alebo postavili ja že nám, aby ten ostanty drôt bol E, potom zrušený, pokiaľ naozaj platí, že balkánska cesta už je pod kontrolou. Naozaj hanebné to, čo sme videli v posledných e, mesiacoch a najmä teda hovorím o hranici medzi Chorvátskom a Slovenskom. Táto, e, tento ostatný druhot musí byť odstránený, zdôrazňujem to. A chcem zdôrazniť takisto humanitnú situáciu na hraniciach medzi Greckom a Macedónskom. Potrebujeme aj Grecko, aj Macedónsko, aby sa e, správali tak, ako sa majú. Ďakujem pekne ďalej. Poslanec Rodríguez. Pani poslankyňa Rodriguez. nech sa páči. Ne, pardon. Gracias, presidente. Pani poslankyňa Rodríguez, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani ministerka. Budúci týždeň na Polnohospodárskej rade, keď budete hovoriť o e, zamestnanosti, tak spomente si aj na e, krízu polnohospodárstva v, Európe. Je to kríza, e, ktorá hra e, veľmi ovplyvňuje e, či už e, ovocinársky sektor, mliekarenský sektor a ďalšie v Európe. Máme tu veľkú mliekarenskú krízu v Európe a to iba ukazuje, ako výrazne vaše polnospodárske politiky zlyhávajú. Prosím vás, na najbližšej rade vráťte sa späť do reality a otvorte E, dvere regulácií výroby v mlekárskom sektore. To bude znamenať, že konečne nebudeme e, ničiť zamestnanecké a pracovné miesta. Nehovorím iba o tých pracovných miestach, ktoré sa e, vytvárajú. Treba nezabúdať na tie, ktoré sa ničia vašou politikou. Takže prosím vás, pamätajte na situáciu v polnohospodárstve. Naozaj to, čo robíte, je veľmi zle. Ničíte zamestnanecké pozície a treba s tým skončiť. Pán Margal, nech sa páči. E, ďakujem pekne, vážená pani ministerka, pán komisár. Samozrejme, Turecko je problém, ale Turecko nie je ten problém, kvôli ktorému tu dnes sme. Problémom je Európa. Európa nemôže byť, tu som, tu som, pani ministerka, tu na som hore. E, Európa nemôže byť e, iba tým, že sa zrátajú národné záujmy. Kto tu reprezentuje Európu? No, rada určite nereprezentuje Európu, to vidím. E, rada nepracuje, nepracuje podľa komunitárneho systému, ale takého medzivládneho a to je nesprávne. My teraz budeme platiť Turecku, aby sme my nemuseli konať zodpovedne a je to v nesúlade medzinárodnou, e, medzinárodným právom. Čiže jednu e, krajinu teraz vytrestáme, to je Grécko a spravíme E, z nej vlastne väzenie, aby nikto nemohol preskočiť tie balkanské e, múry, ktoré sme takýmto spôsobom e, postavili. My musíme vykonávať naše, a použiť naše právo veta, aby sme zabranili európskej samovražde, aby ste vy dostali Európu naspäť do 30. rokov. Vy môžete byť pasívni, ale uistujem vás, vás, že to rozhodnutie sa príjme niekde inde občania potrebujú štedré, štedrú Európu a jednotnú Európu a vy ju likvidujete. Nezabudajte na to, prosím vás, budúci týždeň. Hola al komisáriu Han. Pán komisár Han, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani ministerka, dámy a páni. Ďakujem za veľmi angažovanú debatu. Ďakujem vám všetkým, ktorí sa celý čas zúčastnili tejto e, diskusie. Rád by som sa pridal k tým, ktorí hovoria, že niečo potrebujeme. Áno, potrebujeme niečo ďalšie. Potrebujeme politické riešenie krízy v Sýrie, po, po, v Sýrii potrebujeme udržateľnú a trvalú ochranu našich vonkajších hraníc, ale myslím si, že existuje aj uh, reálna situácia a na to treba krátkodobé riešenie. A pre krátkodobé riešenie je potrebné mať funkčnú dohodu i s Tureckom. Treba ju uzatvoriť, na tej treba pracovať a pondelok si myslím bol dôležitý krok, aby táto dohoda bola eh, aby sme sa priblížili k tejto dohode. Myslím, že to bol i deň, ktorý ukázal, že len európske riešenie je možné, pri zapojení všetkých zúčastnených. E, toto riešenie musia, o tomto riešení musia všetci rozhodnúť a musia ho všetci i presadiť. Len takto bude fungovať. E, keď krajiny budú konať samostatne, to, nám, to nás neprivedie k cieľi, cieľu. A myslím si, že pondelok to ukázal. Rád by som v stručnosti e, zdôraznil niekoľko bodov, ktoré boli zdôraznené počas diskusie pokiaľ ide o možnú liberalizáciu vízového režimu, ako i urýchlené e, rokovania o vstupe, môžem vás uistiť zo strany komisie, že to nemôže byť za cenu znižovania štandardov ľudských práv, nezávislosti e, justície a podobňa. To bude predmetom posudzovania kto chce vstúpiť do Európskej únie, ten musí akceptovať naše pravidlá hry. Nie je tomu tak, že my by sme tu teraz handlovali a povedali, že e, dostanete špeciálnu tarifu. Nie. Kto chce, musí s nami viesť seriózne rokovania a mimochodom, pokiaľ ide o liberalizáciu vízového režimu, ktorý má byť súčasťou Eh, tejto dohody. Je to zároveň i dohoda o spätnom prevzaní eh, utečencov a to povedie k tomu, že Turecko eh, má prevzať utečencov i z ďalších krajín Európskej únie, ktoré nemajú nárok na azyl. To je tiež pokrok, ktorý je v záujme Európskej únie. Teraz k sume 3, respektíve 6 miliard eur. Uh, Úprimne povedané, ja už nemôžem počúvať, keď uh, uh, tureckí predstavitelia hovoria, že ešte nevideli ani cent. Oni ho neuved, neuvidia, pretože my budeme priamo spravovať tieto prostriedky, ale tie prostriedky sme nielen už dali k dispozícii, ale už aj zaplatili. Piatok som sám bol vo východnej Anatólii, kde v regióne i v ďalšom regióne Turecku, kde som sa sám pozrel na utečenecké tábory Čiže musím tureckej vláde i medzinárodným organizáciám eh, preukázať rešpekt, ako sa starajú o utečencov v ľudskom prostredí, v utečeneckých táboroch, kde je všetko k dispozícii. Dokonca školy, supermarkety, dokonca stredné školy boli vybudované, kde 3800 stanov, 18 tisíc obyvateľov eh, sa nachádzajú a majú i ošatenie a starostlivosť a musím povedať, že 40 miliónov, e, ktoré sme poskytli, tým sme zabezpečili, že na 6 mesiacov 300 tisíc utečencov v tureckých táboroch e, dostane stravu a starostlivosť 55 miliónov eur sme dali k dispozícii, aby 200 tisíc detí a mladých mohli navštevovať školu počas celého roka. Takže vidíte, že s pomerne nízkymi výdavkami môžeme zabezpečiť, aby ľudia v danom regióne mali bezpečný domov a mimochodom môžem povedať, že hovoril som s mnohými sírskymi utečencami vo východnej Anatólii. Oni všetci chcú tak rýchlo, ako sa dá sa vrátiť do Sýrie. Nechcú do Európy. A preto musíme po A pracovať na politickom riešení a po B zabezpečiť, aby tam, kde sa v súčasnosti zdržiavajú, aby mohli žiť e, za dôstojných podmienok a aby i deti a mladí mali perspektívu tým, že môžu chodiť do školy. A z tejto návštevy som si zobral tiež niečo dôležité. Musíme tiež podporovať ekonomické aktivity, aby tam vznikali pracovné miesta a aby utečenci mali možnosť uh, niečo robiť. Uh, dámy a páni, pondelok bol dôležitý krok, ale je jasné, že prezident Tusk má úlohu ďalej vyjednávať a ja dúfam, že sa to podarí v európskom duchu solidarity, e, v duchu spolupráce, ako i presadenia v, nasled, v nasledujúcom období. Ďakujem pekne. Prosím, zaujmite miesta a e, keby ste zachovali pokoj, to e, treba preukázať e, rečníkom. Nech sa páči za radu pani Henis Plašert. Ďakujem veľmi pekne, ako som povedala dnes ráno. S Tureckom musíme ešte ďalej pracovať a preto prezident Tusk sa rozhodol pracovať na detailoch tejto dohody s Tureckom do marcovej Európskej rady. A detaily sú dôležité, čiže nie všetky otázky e, môžu byť zodpovedané už v tejto fáze. Ale nemilme sa, európsky šéfovia vlád a prezidenti jasne uviedli vo svojom vyhlásení, že tento, tieto pracovné návrhy budú rešpektovať európske a medzinárodné právo. A Plne súhlasím s pánom Weberom, to všetko by sa malo konať v partnerstve eh, s Tureckom, takže žiadna závislosť. A dovolte mi to povedať jasné. Jasne, cieľom nie je jednoducho zastaviť utečencov od toho, aby prichádzali. Cieľom je, aby sme prešli z nelegálnej eh, smerom k legálnej kontrolovanej migrácii. Cieľom je, aby sme eh, skončili um, zomieranie ľudí na mori. A ešte raz to chcem povedať. My Eh, nepredávame vlastné hodnoty, my urychlujeme eh, cestovnú mapu, ale nerobíme kompromisy pri eh, vízovej liberalizácii. Podmienky zostávajú, treba ich dodržať a to sa týka i rokovaní o vstupe a jednotlivých kapitolách. Čiže dovolte mi ešte raz povedať, rozšírenie a liberalizácia víz sú, podmienky, sú procesy založené na podmienkach a nebudeme robiť kompromisy, pokiaľ ide o tieto podmienky. Uh, Čiže s e, Tureckom, e, ak sa dohodneme, bude musieť rešpektovať európske a medzinárodné právo. Vyhlásenie z Európskej rady zo 7. marca to jasne uvádza. Nebudeme e, robiť kompromisy, pokiaľ ide o naše právne záväzky. Zároveň by som rada počiarkla, že, že ako povedal pán Rau, neexistuje žiadna taká vec v tomto okamihu, ako je dokonalosť. Už na základe súčasnej readmisnej dohody medzi EÚ a Tureckom, Turecko očakáva, že príjme všetkých nelegálnych e, migrantov, i tí, ktorí e, prešli cez e, turecké územie EÚ a Turecko súhlusia s naplnením týchto záväzkov, čo už začalo s transferom vyše 300 nelegálnych migrantov z Grecka do Turecka. My očakávame, že Turecko splní medzinárodné záväzky, ako je princíp non revoulement a nezabúdajme na to, že v súčasnosti vyše 2,5 milióna utečencov už sú v Turecku pod ochranou. A tí, ktorí spome- spomínali ženevský dohovor. Chápem vaše obavy, ale ako som povedala, my nebudeme robiť kompromisy, pokiaľ ide o naše právne e, záväzky. Neexistuje v tomto možná dohoda možný kompromis. A zároveň sa chce spýtať, myslíte si skutočne, že súčasná situácia, v ktorej ľudia sú nútení e, nasadať do člnov na nebezpečnú cestu, myslíte si, že táto situácia je v súlade s medzinárodným právom? Uh, Preto je dôležité eh, hranice tieto hranice, hranice nie sú chránené. Je to súčasťou medzinárodného práva? Myslím si, že nie. V prvom rade je potrebné zabrániť pašerákom a prevádzačom, aby profitovali na nešťastie ľudí. A pán Kamal má pravdu. Skutoční utečenci nie sú e, nepriatelia, skutoční nepriatelia nie sú utečenci, našimi nepriateľmi sú pašeráci. A pán predseda, e, uzavriem to, keďže je tu pomerne veľa ľudí eh, v parlamente. Rada by som na záver povedala pár slov ku skutkom eh, tureckých eh, orgánov. Na stretnutí s tureckým premiérom sme vyjadrili naše obavy. Bolo to i stretnutie, kde kancelárka Merkelová hovorila s tureckým premiérom i môj premiér. Mediálna sloboda, sloboda prejavu, o tej sa nedá rokovať a Turecko bude musieť zlepšiť svoje skutky v tejto oblasti. Neexistuje nič také ako ignorácia týchto krokov. Na záver, pán predseda, ako odpoved na pani Inetfeld, ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi pripomenuli moje vlastné vyhlásenie spred rokov. Ja e, naďalej sa ich pridržiavam a chcem povedať, že bolo to pomerne vizionárske, musím povedať. Žiadala som o európske riešenia už vtedy a budem naďalej e, žiadať európske riešenia. Ďakujem veľmi pekne. Much, è... Ďakujem pekne. Končím týmto rozpravu. A je tu ešte jedno ohlásenie eh, jedno oznámenie predsedu Šulca pred hlasovaním.